Príjemné dobré ráno, dámy a páni. E, začneme pracovať e, na našom zasadnutí e, výboru pre petície po zasadnutí koordinátorov, ktorí sa stretli včera po obede. a sa k tomu vyjadrím v prvom rade. Koordinátori zobrali na vedomie, že zápisnica 26. a 28. oktobra bola schválená a tiež sa oboznámili s návrhmi politických stran a e, doplnky do programu na január. E, teraz k e, solárnej energii, ktorej sa vyjadrili koordinátori a prijali k tomu stručnú, stručné uznesenie. A pokiaľ ide o No a teraz e, petície. E, všetky petície zo septembra boli uzatvorené, rozhodnutia k žiadosťam o petície, ktoré e, boli na, okto, na oktobrové, oktobrom zasadnutí, sa písomne predložili do záznamu. A e, k záležitosti z roku 2005 koordinátori, a k misiám, koordinátori sa dohodli na misii vo februári vo eh, Švedsku, ďalej v roku 2017 do Španielska v máji a tiež sa schválilo, že v druhej polovici roku 2017 sa eh, navrhne znova misia do Taranta, kde, ktorá, ktorá bola vlastne vypustená alebo mm, nebola schválená pred týždňom, vzhľadom že, k tomu, že nebolo kvórum. Tiež sa hovorilo o e, záležitosti Ebrejsi a e, dohodlo sa, že na nasledujúcom zasnutí koordinátorov sa o tomto bude hovoriť a ďalej. Bolo predložené niekoľko e, informačných not k otázke Brejsi. E, ďalej, k roku 2017 koordinátori vzobrali na vedomie návrh, ktorý predložil, politi- predložilo politické oddelenie a a tomto, to, toto sa bude schváľovať do 17. novembra. A potom je tu otázka Elon Ritodos, ktorú predkladá pracovná skupina. Je to záležitosť, ktorá sa týka e, detí, otázok e, mládetí a tu. E, do marca 2017 je, sa, bude, sa bude táto vec skúmať a bude k tomu zasadnutie na medziparlamentnej úrovni k tejto téme. Toto bolo odložené na nasledujúce zasadnutie koordinátora táto téma. A ďalej sme vyjadrili podporu v organizovaniu konferencie Európskym parlamentom pre osoby s postihnutím v roku 2017. A toto bola žiadosť eh, predsedu eh, asociácie pre postihnutých a eh, tiež sme sa dohodli na vypracovaní akčného plánu pre rovnosť pohlaví. Toto bolo na žiadosť predsedničky komisie, výboru pre ženy No a toľko ku koordinátorom. Teraz by sme prešli k... A e, hovoria mi, že prišiel, a radi by sme teda pri, m, že prišli študenti e, z, Brusel, z Univerzity Kent v Bruseli, ktorí sú tu ako hostia a budú vypracúvať na, teda v rámci svojej práce, e, budú robiť zasadnutie nášho výboru ako simuláciu. Takže teraz by sme prešli k e, časti, kde sa budeme venovať petícia. Máme tu petíciu 1205 eh, lomeno 2015 o modernizácii slovenskej teda, eh, eh, cestnej siete v Liptovskom Mikuláši železnicami. Predkladateľ petície chce zotrvať anonimný a preto dávame slovo Rite DNS, pardon, nie, členovi poslancovi Európskeho parlamentu Richardovi Sulíkovi, v mene predkladateľa petície, ktorý e, prečíta jeho vyhlásenie. Máte slovo. Veľmi pekne, <clears throat> veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň prajem, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia. Chcel by som sa poďakovať za to, že Petý výbor sa touto petíciou zaoberá proti výstavbe mosta bola v roku 2015 na samotné mesto podaná petícia s vyše 1600 podpismi. Ja samozrejme organizátorov poznám. Bohužiaľ túto petíciu mesto odignorovalo a preto sa občania obrátili s dôverou na Európsky parlament. Na Slovensku sa pripravuje projekt modernizácie železnice, ktorý by mal výrazne prispieť k zvýšeniu kvality železničnej dopravy. Tento projekt v plnom rozsahu podporujem a verím, že bude prínosom nielen pre slovenských občanov. Ale, ako sa už viackrát v minulosti stalo, <clears throat> mesto e, si kladie podmienky, ktoré nesúvisia s eh, financovaním tohto projektu. Pre mesto je to v podstate možnosť stávať zadarmo. A myslím si, že je to k tomu aj v tomto prípade. Rád by som vám teraz vysvetlil, o akú ide konkrétnu situáciu. Na tejto mape vidíte teda mesto Liptovský Mikuláš, je to v blízkosti nášho pohoria, Vysokých Tatier. A toto mesto je rozdelené riekou. Rieka to je tá modrá čiara. <clears throat> Severná časť, to znamená nad tou riekou, tam sa nachádza celá infraštruktúra mesta a v tej južnej časti sa nachádza iba jeden e, hypermarket a jedna rómska osada. Túto rómskú osadu má mesto záujem premiestniť do inej časti mesta. No a teraz železnice realizujú projekt, ktorým presunú železnice úplne na juh, to je taký ten zelený, zelený kúsok, ktorý vidieť. Tá nová železnica má ísť stadial a v súvislosti s týmto mesto plánuje postaviť tretí most. Tam už existujú dva mosty. Jeden vidíte naľavo, tiež trochu tiež zeleným, druhý napravo. Tieto dva mosty sú od seba vzdialené 1 kilometr a bez problémov zvládajú všetku existujúcu dopravu. Je tam aj veľká kapacitná rezerva. Napriek tomu mesto chce stavať tretí most, to je to, čo vidíte v strede, vyznačené červeným. A sú tu veľké obavy, že budú zasiahnutí obyvatelia, práve ktorí v blízkosti toho mesta bývajú. Existujúce mosty v každom prípade sú dostatočné. Na prvý pohľad je zrejme, že <clears throat> tieto mosty nesúvisia priamo so železnicou a že sú postačujúce z hľadiska prístupu k plánovanej železničnej aj autobusovej stanici. Okrem týchto dopadov na mesto by sa vybudovaním mosta negatívne ovplyvnila kvalita života ľudí, ktorí žijú v okolí plánovanej výstavby. Zrušil by sa cyklochodník, ktorý bol dobudovaný len nedávno, v roku 2014, ako spoločný polsko-slovenský cezhraničný projekt. Cena za výstavbu tohto tretieho mosta zatiaľ nie je známa, preto lebo bola viackrát menená a bola aj značne nadhodnotená. Na tomto mieste musím poopraviť informáciu, ktorú distribuoval sekretariát e, Pety výboru pred zasadnutím, keď uviedol, že navrhovateľ petície poukazuje na skutočnosť, že plánovaný projekt zahrňa do výstavby mosta aj súkromné subjekty, čo môže viesť k zneužitiu prostriedkov únie. Takúto skutočnosť navrhovateľ petície netvrdil. No a teraz späť k mostu. Do súčasnej doby nebolo predložené verejnosti na pripomienkovanie posúdenie vplyvu na životné prostredie, teda nebola predložená EIA, čím bolo porušené právo dotknutej verejnosti na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. Realizáciou výstavby mosta by došlo k preklasifikovaniu územia a následne k navýšeniu maximálnej prípostnej hodnoty hluku z dopravy v chránenom priestore o približne 10 decibelov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia pred hlukom, exhalátmi, otrasmi bude nutné realizovať dodatočné stavebné úpravy na stavebných otvoroch a fasádach rodinných a bytových domov. Máme za to, že s týmto by sa malo počítať v priebehu procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA, aby sa protihlukové opatrenia zohľadňovali v etape tvorby dokumentácie. Ako je uvedené vyššie, tento most je zatiaľ prezentovaný ako vyvolaná investícia, pričom vplyv na rozhodnutie o nej má len mesto. Mesta takéto vyvolávané investície často využívajú ako nátlakový prostriedok na vydanie stavebného povolenia potrebného pre väčšie projekty, ako napríklad aj tento projekt, ktorý je financovaný z peňazí nikoho, čiže z peňazí Európskej únie. Toto je typický príklad, ako sú peniaze Európskej únie zneužívané. No a na záver dovolte mi predostrieť tieto návrhy. Navrhujem, aby Európsky parlament naďalej monitoroval stav dodržiavania predpisov týkajúcich sa modernizácie železnice. Po druhé, Navrhujem, aby bol prípad daný na posúdenie do TRAN výboru za účelom vyjadrenia sa k tomu, či v súvislosti s modernizáciou železničných tratí eviduje viac podobných prípadov. A tiež navrhujem, aby bol daný aj výboru ENVY za účelom vyjadrenia sa k hore uvideným otázkam súvisiacich so životným prostredím. A po štvrté, <clears throat> navrhujem, aby potom, ako komisia poskytne všetky relevantné podklady, zaslal Európsky parlament ministerstvu dopravy Slovenskej republiky list, v ktorom vyjadri znepokojenie nad oneskorenou realizáciou projektu modernizácie železnice a nad špecifickými dôvodmi omeškania. To znamená blokovaním projektu neoprávnenými požiadavkami mesta. Dovolujem si poďakovať komisii za doterajšiu prácu pri monitorovaní tejto záležitosti a vyjadriť presvedčenie, že v tomto ani v iných prípadoch neodobrí zneužitie spoločných prostriedkov na iné účely ako tie, ktoré súvisia s dohodnutými cieľmi. No a úplne na záver, podporovatelia petície by radi pozvali zástupcov Európskeho parlamentu, aby sa osobne prišli presvedčiť o dopade na životné prostredie priamo na mieste zamýšľanej výstavby mosta v Liptovskom Mikuláši. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo eh, za komisiu pánovi Jaroslavovi Strákovi. Honorable eh, members of Europe. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi udelili slovo. A budem tu hovoriť veľmi stručne. V prvom rade by som chcel poďakovať e, predkladateľom petície za túto petíciu, pretože upozornenie na, alebo upozorňovanie na takéto problémy nám v Európskej komisii pomáha e, pri spravovaní európskych prostriedkov, ktoré smerujú do oblasti dopravy pomáha nám zlepšovať e, kvalitu projektov a e, zvyšovať hodnotu, ktorú za investované prostriedky dostávame. Takže toto je prvá vec, sme naozaj vďační, že ste na túto záležitosť upozornili. Po druhé, e, môžeme povedať, že už sme túto otázku príslušným slovenským orgánom nadniesli. Na niekoľkých stretnutiach sme sa ňou zaoberali a plánujeme e, na ňu upozorňovať e, aj v budúcnosti. Ako iste viete, e, príprava takýchto dlhodobých projektov, alebo teda rozsiahlých projektov je dlhodobá záležitosť, trvá veľa času a momentálne sa nachádzame vo fáze, kde sme vyzvali slovenské orgány, aby poskytli relevantné informácie vrátane o tu odôvodnenia tohto konkrétneho mosta, ktorý je spomenutý v petícii. Hneď ako dostaneme eh, všetky informácie, ktoré požadujeme, tak ich preskúmame a mm, určite vás eh, ubezpečujeme, že eh, budeme venovať osobitnú pozornosť výhradám, ktoré predkladateľa petície vznesli ohľadom tohto mosta. A pokiaľ slovenské orgány neposkytnú dostatočné odôvodnenie e, tejto, tohto, tohto projektu v rámci širšieho projektu no, e, modernizácie železníc, tak vzhľadom k tomu, že toto je prioritný koridor TNT, tak e, je možné, že, že zamietneme financovanie tohto projektu, tohto mosta z európskych prostriedkov. Takže to je z našej strany stručne náš postoj k tomuto prípadu. Môžeme len prislúbiť, že túto otázku budeme veľmi dôkladne sledovať, aby sa zabezpečilo to, čo som povedal. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostanú slovo e, poslankyňa a poslanci. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som troška zmetený po prezentácii, hovorí pán Balesa. Vy ste hovorili tom, že mesto chce akoby tento most postaviť zadarmo. Tiež ste povedali, že ehm, sa môžu zneužívať európske prostriedky, ale nie takým spôsobom, ako to bolo uvedené v petícii, to tomu tiež celkom nerozumiem. Ale spomenuli ste niečo aj o hodnotení vplyvov že by do neho mala byť zapracovaná, zapracované posúdenie e, zaťaženia hlukom a to určite by mohla skúmať aj Európska komisia. Ale vzhľadom k tomu, že Európska komisia na tejto veci ešte stále pracuje, je to dlhodobá investícia, ako povedali zástupca, tak je jasné, že by sme to asi mali sledovať e, a mali by sme túto petíciu nechať otvorenú a venovať e, pozornosť e, vývoju. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán Maria Salant. Oops. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μία περίπτωση η οποία εμπίπτει Ďakujem pekne. Máme tu prípad, ktorý spadá medzi úlohy e, nášho výboru. E, toto takto vyslovne potvrdzujem, pretože tu sú medzi nami momentálne aj študenti, ktorí uh, E, sú na návšteve a nás počúvajú a e, je dobre uvedomiť si, že takáto problematika spadá e, do kompetencií Európskej únie. Ďakujeme autorovi petície za to, že sa na nás obrátil s touto problematikou. Autor petície e, má samozrejme právo zostať anonymný a má právo požadovať, aby jeho meno nebolo zverejnené a nechať sa zastupovať. A za to ďakujeme pánovi Sulíkovi, že sa zhostil tejto úlohy e, zastupovať tohto autora. E, Ide teraz o to, že musíme ďalej sledovať samozrejme tento prípad um, sú určité možnosti na preskúmanie, či uh, nedošlo k porušeniu európskeho práva a ak sa zistí, že tomu tak bolo, potom musíme konať. To je dôležité. A mali by sme upozorniť e, na to, že ak právo nebolo dodržané, ak právo bolo porušené, že teda treba konať. Je to dôležitá téma. Aj kolegovia e, to takto spomínali dopady. E, aké e, sú dopady Je nejaký problém s mikrofónom. Well, Uh, uh, tak uh, ja by som chcel pokračovať, ale nie po nemecky, hovorí pán Henen. Povedal som nasledovné pred chvíľou. Je dôležité, aby sme sa touto e, témou e, zaoberali a zaujali následovné stanovisko. Petícia by mala zostať otvorená. S autorom petície e, chceme zostať v kontakte, najmä aj s našim pánom kolegom Sulíkom, ktorý ho zastupuje a budeme ďalej sledovať, ako prípad prebieha, čo robí komisia, potom sa pozrieme na to ďalej a myslím si, že na takomto základe môžeme postupovať ďalej, takže petícia prosím nech zostane otvorená. Ďakujem. Mm, dobre, takže navrhneme nasledovné. Ja nebudem dávať slovo e, predkladateľom, pardon, dám ešte slovo predkladateľom petície na dve minúty, aby ste mohli zareagovať, pán Sulík. E, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj e, kolegom, ktorí sa k tejto veci vyjadrili a ju podporili. Ešte raz by som teda len chcel objasniť ten pojem postaviť most zadarmo. Sú to práve tie investície, o ktorých sa u nás hovorí, že sú vyvolané, že sú nevyhnutné pre ten zámer, konkrétne v tomto prípade pre výstavbu železnice. No a ja som sa práve tu snažil preukázať, že táto investícia vôbec nie je vyvolaná, skôr si e, vedenie mesta a zrejme aj nejakí ďalší ľudia nejak dúfajú, že zrazu tam pribudne nejaký most, za ktorý e, zaplatí Európska únia, aj keď ho nepotrebuje. To je tá jedna vec. Druhá vec ešte raz k tým Eh, anonimnému petentu, ktorého, ktorých zastupujem, respektíve petentov. Som s nimi v kontakte vyše roka, angažujem sa v tejto veci. Bol som niekoľkokrát si aj situáciu obzrieť, čiže naozaj je to aj moje presvedčenie a preto ich aj zastupujem, že tento most je tam úplne zbytočný a výrazne zhorší kvalitu ľudí, a to sú tisícky ľudí, ktorí tam bývajú. Aby ste mali predstavu, to je mesto, ktoré má možno 25 tisíc obyvateľov, čiže keď 1600 z nich sa podpíše, to tiež už o niečom hovorí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť pred týmto výborom. Bien, pues, eh... Dobre, ďakujem. Tak um, urobíme nasledovný návrh v prvom rade ponecháme petíciu otvorenú, ako požiadali takmer všetci, až kým nedostaneme reakciu od komisie, ako povedala, teda, pardon, nie od komisie, ale od e, slovenských orgánov, aby sme mohli zistiť, či e, je to odôvodnené alebo nie, teda toto e, toto podozrenie z možného zneužitia európskych prostriedkov. A ďalej by sme požiadali komisiu, aby nás informovala. Ja viem, že tento projekt spada do Eh, finančného obdobia 2014-2020 a eh, tiež vy ste požiadali o stanovisko eh, výboru pre dopravu TRAN a tiež stanovisko výboru ENVY k tejto téme a môžeme to urobiť a tiež teda budeme očakávať reakciu slovenských orgánov. Dobre? V poriadku. Takže teraz by sme prešli na nasledujúcu nasledujúcu petíciu. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Je to e, petícia 35 2015 e, Andrea Acori o ochrane životného prostredia v morskej oblasti na, alebo v Sú Palosu na Sardínii. E, tu dostane slovo k tejto téme predkladateľ petície? Nie, ten neprišiel. Takže priamo komisia a za ňu pani Magdalena Prúna. Máte slovo. Uh, <clears throat> good morning. Um, From the information provided by... Ďakujem pekne, dostali ste informácie od žiadateľa. Od autora petícia nebolo jasné, v ktorom zmysle zmena plánu, e, pokiaľ ide o toto e, miesto e, Natura 2000, najmä pokiaľ ide o zmenu lokalizácie tej kolónie mačiek, do akej miery to bude alebo nebude mať dopady na životné prostredie postup e, bol vykonaný a rozhod bol ten, že sa nebude vykonávať celý postup e, e, si, pretože tie zmeny pravdepodobne nebudú mať výrazný environmentálny dopad. Podľa tých informácií, ktoré sme dostali od autora petície, komisia nedokázala nájsť dôkazy, že potenciálne rizika pre verejné alebo ľudské zdravie, ktoré vraj tieto zmeny budú predstavovať, neboli nejakým spôsobom zohľadnené v rámci procesu screeningu. Pokiaľ ide o práva verejnej participácie, chceme informovať, že e, tá smernica SEA e, e hovorí o tom, že tieto plány a údaje majú byť v dispozícii verejnosti predtým, ako sú prijaté, ale smernica nehovorí presne, ako takáto verejná účasť e, alebo konzultácia má byť presne zabezpečená. Isto nevyžaduje e, nejaké e, reklamné informácie alebo i, informácie iného typu, ktoré by museli byť E, zverejnené. Pokiaľ ide o článok 17 charty EÚ, e, právo na, e, na vlastníctvo, sú tam uvedené aj isté výnimky, pokiaľ sú dané podmienky splnené. Takisto by ste, takisto by ste mohli zistiť, že v našom programe, ktorý bol, alebo v pláne, ktorý bol prijatý, E, pokiaľ ide o nedržanie e, dohovoru Európskej únie o e, zvieratách, chceme informovať autora petície, že Európska komisia nezodpovedná za dodržiavanie tohto, tohto dohovoru. Shall I start again? Yeah. Okay. Ah. algún miembro del sú k tomu nejaké pripomienky od poslancov? Nie? Peter, nech sa páči. Uh, Áno, myslím si, že vyjadrenie komisie bolo primerané a postačujúce a preto navrhujem uh, uzavrieť túto petíciu. Chcem len upozorniť na skutočnosť, že máme eh, aj postup eh, pre prípad, keď už je uzavretá petícia, že eh, sa objaví, teda ak sa objavia nejaké nové okolnosti, že môžeme ju opäť otvoriť. Ale podľa mňa tá mm, momentálna skutková podstata nepostačuje na to, aby sme ponechali petíciu otvorenú, takže mali by sme uzavrieť petíciu a informovať autora petície. V súhľade teda s týmito informáciami by sme petíciu uzavreli. Pokiaľ budú poskytnuté nové informácie, potom môžeme sa e, teda dostať k tomu postupu, ktorý Peter teraz e, vysvetlil. Ďalšia petícia, číslo 50 lomené 2015. Ide o to, že sa nevykonalo posúdenie e, vplyvu e, e, na životné prostredie to je tá SEA, to SEA hodnotenie v prípade regionu Torre Grande v obci Oristano Talianska. Autor petície tu nie je, takže komisia Magdalena, nech sa páči. <coughs> I have to slow down. Okay. Uh, with regard to the alleged... Pokiaľ ide o toto znečistenie, Sí, solicitan los eh, intérpretes. Tlmočníci vám hovoria, aby ste rozprávali normálnym tempom, aby sa to dalo tlmočiť. Pokiaľ ide o znečistenie e, vôd eh, v okolí tejto, tohto priemyselného, tej priemyselnej lokality, e, vyzerá to, že čistiace aktivity, e, tak ako si to vyžaduje talianské právo, sú naplánované tak ako som to vyžaduje zo strany bonifiky. Pokiaľ ide o možné nedodržanie smernice SEA e, proti e, teda je, možno uvidíte, že je relevantné, že e, plány, pokiaľ ide o určenie miestných, e, daných miest na miestnej úrovni si vyžadujú takéto posunenie vplyvu na životné prostredie iba vtedy, keď členské štáty e, rozhodnú, že takéto e, dopady, e, alebo tieto zmeny by mohli mať výrazné environmentálne dopady. Keďže modifikácia daného plánu sa týka implementácie projektu e, stavby rezidenčnej oblasti, ktorá má byť vytvorená na eh, bývalom industriálnej, na bývalej industriálnej lokalite, ale až potom, čo sa uzatvoria čistiace alebo ukončia čistiace aktivity, nie je jasné eh, z informácií, ktoré poskytol autor petície, akým spôsobom táto modifikácia by mohla, alebo pravdepodobne by mohla mať výrazný dopad na životné prostredie. A teda, že mala by si vyho- eh, kvôli tomu vyžadovať ten postup SEA podľa informácií od autora petície nedokázala komisia nájsť dôkazy toho, že miestne príslušné orgány doteraz nejakým spôsobom nezabezpečili alebo nechcú zabezpečiť implementáciu smernice SEA v tomto konkrétnom prípade. národné administratívne a justičné orgány, ktoré sú zodpovedné za implementáciu e, daného predpisu, sú zodpovedné za to, aby, špe- aby verifikovali špecifické situácie nedodržania a majú e, nástroje na to, aby tieto problémy riešili, pokiaľ sa zistí, že obavy sú odôvodnené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Peter? Z môjho pohľadu tu máme tak trochu situáciu ako pri predchádzajúcej petícii. Ide o menšie zmeny v eh, tej chránenej oblasti a je na lokálnych orgánoch zistiť, e, či e, došlo k e, nejakému porušeniu, narušeniu prírody alebo nie. Nie sú z nášho pohľadu zatiaľ nejaké konkrétne dôkazy, že bolo porušené európske práva. Ja by som tu navrhoval uzavrieť petíciu a povedať si áno, milý autor petície, ak budeš odporovať alebo ak budú nejaké iné dôkazné prostriedky, prostriedky, tak samozrejme môžeme opäť tú petíciu otvoriť, ale z dnešného pohľadu navrhujem uzavrieť túto petíciu. Ďakujem pekne. To mi príde rozumné, takže ak súhlasíte, uzatvoríme túto petíciu. Pokiaľ by sa to nedodržanie potom e, nejakým spôsobom potvrdilo, tak potom sa k tomu môžeme vrátiť. Ďalšie petície 1199 2011. Je to, autor je človek do Španielska, 16 ďalších občanov a hovorí sa tam o e, práve občanov Španielska, e, pokiaľ ide o volenie aj mimo krajiny, pokiaľ teda máte pobyt španielský občan, ale máte pobyt v zahraničí. Máme tu dvoch autorov, ktorí sú prítomní. Maria de las Nieves del Sas, Orozco Huang, a Gabriel de la Cruz. Takže Maria de las Nieves del Sas Orozco Huang. Nech sa páči. Micro, please. Can you listen me now? Yes. Okay. Uh, first of all, thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste nás uh, pozvali. Ja keď som napísal tú petíciu, mal som pocit, že som vyčlenený z demokracie, pretože e, mi bolo zabránené hlasovať. Presťahoval som sa do Fínska pred 13 rokmi, pracoval som tam na univerzite, platí ma Fínsko, alebo štátna organizácia vo Fínsku a od roku 2010 španielskí politici zaviedli reformu v roku 2010, teda, ktorá zavádza istý taký byrokratický postup, ktorý podľa mňa je takmer nemožné takmer nemožné, nemožné splniť, pokiaľ chcete hlasovať. A ja keď som e, predložil tento návrh, bolo to po európskych voľbách, a podľa tohto postupu máte vlastne požiadať si o e, právo na volenie, máte doma e, čakať, máte dostať e, nejaký pozývací list, vyplníte formulár, pošlete ho naspäť, potom musíte čakať, keď sú voľby a keď potom sú konečne voľby, tak vlastne dostanete tie hlasovacie lístky veľmi neskoro musia na ne čakať doma, ale prídu neskoro, pretože ľudia proti niektorým kandidátom vlastne protestujú, takže až do poslednej chvíli, chvíle ich nedostanete, potom vlastne sú iba dva týždne na to, aby e, e, ste dostali tie hlasovacie lístky dva týždne pred voľbami, potom mám to odovzdať na veľvyslanectve. Ale ja som vlastne nebol schopný hlasovať od roku 2010, pretože v rámci tohto procesu ja keď som napríklad kontaktoval španielské orgány, veľakrát som im volal v Tolede v mojom regióne, za každým vysvetľovali, že nie sú žiadne spôsoby, ako sa proti tomu nejako e, odvolať alebo protestovať, že sa môžu, alebo že môžem teda sa akurát sťažovať na poštu alebo na pošte. A potom som si uvedomil, že sú e, v zahraničí 2 milióny Španielov, ktorí teda žijú v zahraničí a odkedy tento zákon vstúpil do platnosti, tak účasť sa znížila vo voľbách týchto ľudí z 32% na menej ako 5%. A tento teoretický e, poštový e, problém e, tým pádom sa týka veľa ľudí. Čiže je to súčasť toho e, problému. Ľudia hovoria, hovoria o tom, že ten byrokratický postup je náročný, bolo povedané, že tento e, postup bol zavedený preto, aby neboli volebné podvody v Južnej Amerike. Ja žijem v Európe, čiže ako Európan nechcem prísť o svoje práva. E, pre mňa hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu to je veľmi dôležitá vec, pretože e, rozhoduje to o mojom živote. Aj voľby v Španielsku sú pre mňa dôležité. E, tam bývajú moji rodičia, sa tam tiež možno jedného dňa vrátim, takže musím myslieť aj na svoju budúcnosť, ale európske voľby sú pre mňa naozaj dôležité. A myslím si, že e, v tomto rámci dokonca môžem hlasovať v miestnych voľbách v Helsinkách, to sa mi páči, to ma teší, že môžem hlasovať vo Fínsku. Uh, ale v tomto kontexte sú tieto druhé voľby pre mňa dôležité. A táto metóda, ktorá má brániť volebným podvodom v Južnej Amerike, a to sa týka pravdepodobne prípadu, kedy hlasovacie zoznamy vlastne neboli správne, boli tam dvaja ľudia, dvaja vlastne e, mŕtvi ľudia, ktorí sa snažili hlasovať v úvodzovkách. E, to sa stalo niekedy v minulosti a problém je ten, že španielské orgány nemajú primeraný alebo správny zoznam voličov. Čiže to je problém, ktorý by si mali riadiť alebo riešiť španielské orgány a nemali by to riešiť takýmto spôsobom. Oni majú tam chybu. E, takže nemali by ju riešiť takýmto, takouto nesprávnou metodou. Celý tento systém LOREC je tam o to, že táto byrokratická metóda bola uplatnená už predtým, ako respektíve takto v danom čase e, už to e, ovplyvňovalo e, tú časť na voľbách. E, čiže neprekvapujte, že systém nefunguje. Volebná, volebná komisia napísala písomné odporúčanie a bolo tam napísané, že ak sa použije, použije takáto metóda, tak môže to zabraniť ľuďom v tom, aby hlasovali. To sa aj presne stalo Španielskí politici to vedeli, predtým ako bol systém implementovaný v roku 2010, potom bol implementovaný, znížil teda takúto účasť z 32 na 5%, alebo menej ako 5%. A už je teraz známe niekoľko rokov za sebou, že vlastne nefunguje. Z môjho pohľadu, teda by som chcel požiadať, aby Európska únia uznala, že ja som občan, ktorý poskytuje služby Európe nejakým spôsobom. Moje vedomosti odovzdávam finským študentom, pracujem tam a v rámci môjho kontextu A e, proste mali by byť nejaké, nejaké postupy, keď nejaké krajiny v rámci Európskej únie niečo implementujú, nejaké zákony, tak asi by na to mala byť nejaká metóda, ako by mal byť, z, mala byť za, e, zagarantovaná alebo zagarantované moje právo hlasovať jedna z e, sú nás 2 milióny Španielov, ktorí žijú v zahraničí. Nemám údaje e, o tom, koľko z nich žije v Európe, ale myslím, že v Európe, ale myslím, že väčšina z tých 2 miliónov. A myslím si, že mali by byť, mal by byť nejaký cit premiéru v tejto otázke. Španielské orgány túto tému už príliš dlho neriešia. Toľko k tej petícii. Ešte by som mohol veľa hovoriť o politickej zodpovednosti. Keby sme rozmýšľali nad tým, prečo vlastne e, tento zákon bol implementovaný, čo sa snažil e, vyriešiť, aký problém a čo v skutočnosti dosiahol, e, to, je, to sú dve odlišné veci. Pokiaľ chcete vyriešiť to, že v roku 2008 bol teda nejaký prípad, nejaká správa volebnej komisie, kde bolo napísané že 0, niekoľko percent e, voľbných lístkov bolo vrátených e, zasielateľov, pretože e, daný človek bol už časom čase mŕtvý, tak to je proste určite problém. Áno, treba vyriešiť tieto chyby na tých volebných zoznamoch, zoznamoch voličov. Ale ten problém nie je iba zahraničný, netýka sa to iba ľudí, ktorí sú zahraničí, ale aj ľudí, ktorí žijú v Španielsku nakoniec. Ďakujem pekne. E, e, ďakujem ešte Monika. Takisto chcete vystúpiť? Autorka žiadosti? Áno. Či Maria? E, áno, ďakujem pekne. Odkedy tento zákon vstúpil do platnosti, je to vlastne porušenie princípu rovnosti európskych občanov. Naozaj sa komplikuje španielským občanom možnosť hlasovať, pokiaľ žijú v zahraničí. Neviem, či to je právomoc Európskej únie, ale pokiaľ španielský štát e, neobhajuje práva svojich občanov, tak tí, ktorí e, sú mimo Španielska, naďalej sme preto španielskí občania, tak e, chceme, aby naše práva boli chránené zo strany inštitúcií. Nedávno aj v prípade pracovná práva Európska únia ovplyvnila vlastne diskusiu v Španielsku pozitívne, takže predpokladám, že by to mohlo plať, pla, e, platiť aj v tom prípade. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne, Monika. Hm? A ešte vystúpi za e, výbor Just v parlamente Monika Moshammer, nech sa páči. Thank you very much and good morning. Uh, ďakujem pekne, dobrý deň kolegovia. Chcem zdôrazniť, že komisia si myslí, že je veľmi dôležité, aby ľudia mohli hlasovať vo voľbách, aby mohli využiť svoje demokratické právo zúčastniť sa na voľbách. Ale máme tu istý problém všeobecných právomocí, pokiaľ ide o intervenciu voči členským štátom v oblasti volie. Pokiaľ ide o zmluvu, alebo zmluvy, európske zmluvy, máme právomoci, pokiaľ ide o pos, e, konať e, v súvislosti s miestnymi voľbami alebo európskymi voľbami, ale nemáme právomoci intervenovať, pokiaľ ide o organizovanie e, volieb na vnútroštátnej úrovni národných volieb. Pokiaľ ide o právo e, hlasovať, Európsky parlament hovorí, že pokiaľ toto právo existuje, je garantované aj je v súlade so zákonom aj o voľbách v Európskom parlamente, tak členské štáty si sami rozhodujú o tom, ako budú tieto voľby organizovať. Čiže z tohto hľadiska ťažko e, môžeme hovoriť o nedodržaní európskeho práva. Ale chcem zdôrazniť, že máme tu nový akt o parlamentných voľbách, ktorý tiež je predmetom diskusí v rámci rady a v rámci parlamentu. keď sa príjme tento nový akt o voľbách, tak dúfame, že potom aj možnosť e, využiť vaše právo hlasovať v európskych voľbách bude podporené a teda, že prekážky e, tohto typu, ktoré naši občania majú, že pred ďalšími európskymi voľbami už budú odstranené. Dúfajme. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Ďalej e, môžu vystúpiť poslanci. Beatriz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani presenička. Chcem sa poďakovať e, autorom e, petície za to, že aj prišli, aj za to, že tak dobre a stručne vysvetlili, o čo vlastne ide. Poprvé, chcela by som povedať, pokiaľ kolegovia prestanú ma rušiť, e, tak budem pokračovať. E, chcem teda hovoriť o tom, ako sa volá takýto na, <laughs> názov, takéto hlasovanie. To je ako keby vyprosené, vymodlené hlasovanie alebo vyžiadané hlasovanie, je to taká, také synonymum v Španielsku, v španielčine, ale znie to ako keby ste si to museli naozaj vymodliť od Boha, aby ste mohli hlasovať. A teda ľudia, ktorí bývajú v Európe, nie sú de facto ani v zahraničí, lebo pretože sú stále v Európe z môjho pohľadu a oni musia sa toto vyžiadať, vyprosiť si to a musia naozaj e, vykonať veľa administratívnych postupov, aby sa to podarilo. Toto sa e, v Španielsku deje od roku 2010. A ako povedali aj autori petície, e, vlastne žiaden pozitívny výsledok nenastal, pretože pokiaľ ide o prispôsobovanie tých zoznamov voličov k realite, to nebolo vlastne dosiahnuté. E, akurát tam vznikli nové prekážky a jediné, čo sa dosiahlo, je to, že e, účasť voličov v zahraničí e, sa výrazne znižuje, čo už je známa vec teraz. Čiže nejaké pozitívne dopady vlastne z toho nevyplývajú. Chcem ešte zdôrazniť aj komisii. Vy ste povedali, že právomoci E, spadajú pod členské štáty. Áno, to samozrejme platí, ale je jedna vec, ktorú by ste ešte mohli spraviť a to síce kontaktovať Španielsko, e, hovoriť s nimi o týchto veciach. E, nespada to možno pod e, volebné právo, ale v rámci toho novonariadenia, ktoré sa teraz pripravuje v Európe, pokiaľ ide teda o voľby, e, prebehli isté diskusie s rodnými ministrami, tam Španielsko nebolo a španielská legislatíva ráta s tým, že občania môžu hlasovať mimo krajiny, ráta s tým, ale častokrát e, sa nevie poriadne, do akej miery táto legislatíva, ktorá bola pred 6 rokmi e, novelizovaná, reálne podkopáva e, hlasovanie Španielov v zahraničí, žijúcich v zahraničí. E, naozaj je tam veľa byrokracie, stojí to veľa peňazí, stojí to veľa času, je to frustrujúce, pretože nakoniec ani hlasovať e, nemôžu. Väčšina tých hlasov, ktoré nakoniec e, prejdú, sú v skutočnosti ani nakoniec nie platné. Takže to je tiež frustrujúce. Dnes máme všetky technológie k dispozícii, je také ľahké mm, vlastne hranice prekonávať, pretože hranice neexistujú ani fyzické, ani ekonomické v Európe. A zrazu sa ukazuje, že musíme používať veľa analogických nástrojov pre niečo, čo by mohlo vlastne digitálnym spôsobom bez problémov prebehnúť. Určite chcú vystúpiť aj kolegovia, tak ešte chcem povedať, že medzi voľbami 2008 a poslednými voľbami, alebo predposlednými, 2015 sa štvornásobne respektíve vo štvrtinu teda, pardon, štvornásobne znížila účasť e, Španielov v zahraničí. Je ich iba nejakých 7%, ktorí hlasovali a pritom za tento čas výrazne narastol počet Španielov, ktorí v zahraničí žijú. E, ako povedali autori petície, je ich teraz, e, sú to 2 milióny, len posledný rok to narastlo o 60 tisíc ľudí, čiže je to problém, ktorý sa týka nie iba Španielov. E, chýba nám homogénnosť, harmonizácia, pokiaľ ide o tie požiadavky, ktoré majú občania jednotlivých e, krajín Európskej únie pri hlasovaní. To sú veci, ktoré nie sú rovnako regulované a teda vznikajú diskriminácie. Existujú európsky občania, ktorí môžu hlasovať jednoduchšie e, v daných voľbách a iní nie. Takže mali by sme dať nejaký operatívny nástroj. Máme tu uznesenie parlamentu z minulého roku. Tam sa navrhuje, aby sa dalo hlasovať poštou elektronicky, cez internet, e-mailom a e, chcú tam naozaj nastaviť tú harmonizáciu v rámci Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o to, akú možnosť majú európsky e, voliči. Ale kým je e, sloboda voľného pohybu v rámci EÚ, tak vlastne nedodržiava sa v tom prípade právo voliť tých ľudí, ktorí žijú v zahraničí. Všetky tieto prekažky tam majú reálne a potom aj keď ich prekonajú, tak ešte stále tam nie je ruka, že e, sa im to podarí. Čiže musíme byť schopní vylepšiť e, ten existujúci postup. Navrhujem následovné. V rámci výboru Pety by sme mali poslať list španielským orgánom povedať, že máme isté obavy o túto otázku, mali by sa prijať dané opatrenia, aby sa mohlo zagarantovať právo Španielov, ktorí žijú v iných členských štátoch v súlade s uznesením Európskeho parlamentu o reforme e, volebného zákona v Európskej únii. To je taký konkrétny krok a mohli by sme takto e, zabezpečiť, e, aby ľudia vedeli, že tento problém tu je. A takisto chceme poprosiť komisiu, aby na novo kontaktovali členské štáty, vrátane Španielska, aby si e, potvrdili, aké, aký pokrok bol dosiahnutý od posledného kontaktu. Um, ďakujem pekne. Muy bien. Gracias, Beatriz. Eh, ďakujem veľmi pekne, Beatriz. Teraz eh, má slovo ďalšia rečnička. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať predkladateľom pani Vajne Delanoval Chcem poďakovať predkladateľom v eh, tejto petície za to, že upozorní na túto vec a to, že eh, mobilizujú aktivitu. A eh, treba povedať, že sťažností na mm, porušovanie práva voliť prichádza pomerne veľa z rôznych členských štátov, ale tiež treba priznať, že veľa ich je z našej krajiny. Tomu sa nevyhneme a bolo to spôsobené E, e, e, novelizáciou zákona v roku 2011, ktorý stanovil, alebo teda ktorý zavedol princíp, že neskoro prijatý hlas je stratený hlas a to znamená, že viac ako 90 Španielov, ktorí žijú v zahraničí, vlastne nemajú ša- nemá šancu stihnúť tie termíny a tým pádom ich hlasy prepadnú. A náš minister Fernández Díaz to akceptoval alebo priznal, že nie je možné e, ľahko hlasovať do zahraničia. No a e, ide, o porušenie, ide pritom o porušenie základného práva a e, ide o manipuláciu, pretože ide o, sú, to 2 milióny občanov, ktorí žijú v zahraničí, 2 milióny hlasov, ktoré sa nedostanú do úrn. A ja si myslím, že by sme, teda my samozrejme chápeme, že niektoré vlády vzhľadom ku kríze jednoducho e, sa stretnú s týmto problémom, že ich občania e, vycestujú, ale to neznamená, že by sme nemali túto situáciu riešiť. Tu sa vyžaduje akutná reforma, teda opätovná novelizácia zákona tak, aby to hlasovanie bolo spravodlivé, aby bolo umožnené pre všetky No a e, pre všetkých. A tu je potrebné stanoviť isté minima toho, ako garantovať účinne toto právo hlasovať a komisia Eh, hovorí, alebo teda neustále vyhlasuje, že ide o kompetenciu členských štátov, ale v článku 10, odseku 3 eh, zmluvy o Európskej únii sa hovorí, že každý občan má právo sa zúčastňovať na demokratickom živote Európskej únie a rozhodnutia prijaté alebo teda rozhodnutia by sa mali príjmať čo najotvorenejšou formou a čo najbližšie k občanom. Takže e, ako vidíme, toto je e, princíp, ktorý sa v členských štátoch momentálne nerešpektuje, teda hovoríme konkrétne o Španielsku, pretože e, tu pozorujeme porušovanie práva, ktorým je právo hlasovať, a to u stovkách tisíc až dvoch miliónov vysťahovalcov, tak povediať, Španielov, ktorí žijú v zahraničí. No a tu na jednej strane je e, to právo slobodného cestovania a usadenia sa v e, Európskej únii, ktoré je upravené článkom 19 a teda e, zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 40 Charty základných práv a slobod a právo hlasovať by s týmto právom malo byť spojené. Takže by sme chceli, aby táto petícia bola otvorená, ďalej aby sme zaslali list španielským orgánom a vyjadrili svoje znepokojenie a ja by som osobne navrhla e, nasledovný postup, nasledovú iniciatívu. Mali by sme zvolať e, stretnutie, konferenciu s zástupcami e, národných parlamentov, aby sme si vymenili názory o praktických postupoch hlasovania alebo zabezpečenia hlasovania pre občanov v rôznych členských štátoch. A spolu s výborom AFKO by sme mohli rieši túto otázku tak, aby sme sa nezameriavali na otázku práva hlasovania len z legislatívneho mm, hľadiska, ale aj z hľadiska diskriminácie. Vzhľadom k tomu, že naozaj prichádza veľa petícií, veľa sťažností na túto tému a v mm, každom prípade e, my by sme mali vyjadriť podporu predkladateľom petície a opakujem, tieto petície by sa mali ponechať otvorené a na nasledujúcom zasadnutí koordinátorov by sme sa mali dohodnúť, čo sa s nimi bude diať ďalej. Ďakujem veľmi pekne, Angela. Teraz dostane slovo Valero. Valera. Valero. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som eh, chcela naozaj len podčiarknúť to, čo tu bolo povedané. A je to problém. Ja som jediná v našej rodine, ktorá nemá španielské občianstvo. Moji e, synové majú právo hlasovať v Španielsku, ale nikdy ho nemohli využiť. E, takže toto je vec, e, ktorá súvisí nielen s reformou legislatívy, pretože aj predtým boli problémy. Nikdy neprišli tie hlasovacie lístky na čas, prakticky nikdy sme nemohli hlasovať. A dnes, tam, teraz s tou novou legislatívou, po tej novelizácii už niekedy tie materiály prídu na čas, ale uh, eh, je, je možnosť napríklad cez internet sa zaregistrovať, ale eh, je to tých posledných pár dní pred možnosťou, pred tým termínom registrácie, tie internetové systémy sú preťažené. Čiže eh, keď na to máte čas naozaj len na konci, tak už z praktických dôvodov často to nemôžete urobiť. Takže toto je problém, ktorý vyžaduje také riešenie, taký postup, ako bol navrhnutý kolegyňou. A nie je možné, aby toľko ľudí, ktorí žijú v zahraničí, nemohlo hlasovať z praktických dôvodov. A opakujem, je to vec, ktorá bola vždy takto. E, e, aj otec vlastne mojich synov e, chcel hlasovať, ale často tie podklady prišli príliš neskoro na to, aby to reálne bolo možné. Takže toto by sme mali konečne vyriešiť, uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne, teraz dostane slovo Soledad Kabeso. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Táto e, reforma, ktorá e, spôsobuje prepadanie hlasov, nie je spravodlivá pre ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ovplyvňuje ich, negatívne ovplyvňuje ich možnosť hlasovať. A E, toto napríklad uznali, uznala, uznali socialisti, ktorá v, vo volebnom programe má zakotvenú práve reformu volebného práva a my ako skupina socialistov sme si vedomi toho, že úmysel zlepšiť volebný systém v Španielsku e, sa bude musieť zameriavať na zjednodušenie a možnosť realizovania tohto hlasovacieho práva občanov, ale e, my sme to konštatovali vo viacerých oblastiach a, a e, chceme, aby sa ten pôvodný systém zmenil. Je potrebné garantovať e, toto právo a e, ako už bolo povedané, je to, je to poistka demokracie a základný kameň demokracie, jednoducho volebné právo by malo byť nielen legálne možné, ale aj prakticky garantované. Takže ja, ja si myslím, že by sme eh, si mali uvedomiť, že ide o obmedzovanie základného ľudského práva alebo základného práva hlasovať. No a reforma eh, sa realizovala eh, v ovzduši, kde vznikali problémy s prístupom a vedelo sa o tom už aj e, vtedy, že ľudia v zahraničí majú problém e, hlasovať. A toto sa netýka len španielských orgánov, ale iných krajín. A ide o to, aby sme plošne dokázali garantovať e, efektívne využitie volebného práva občanov aj zo zahraničia. A e, tieto, tieto problémy proste verú k tomu, že treba reformovať e, volebné právo, teda základom tejto reformy by malo byť zlepšenie možnosti práva hlasovať a, mali by sme, a bolo by treba zrušiť také ustanovenia, ktoré bránia v efektívnom využití tohto práva alebo v prepadaní hlasov. No a len v tomto prípade ide o 2 milióny ľudí, ktorí žijú v zahraničí, to je veľa a e, v reále e, účasť na voľbách je 25%, ale v tejto skupine o mnoho nižšia. No a e, tí ľudia, ktorí nemôžu využiť svoje právo, tak eh, je eh, to eh, pravdepodobne percento o mnoho nižšie, teda tí ľudia, ktorí môžu využiť svoje právo zo zahraničia, je pravdepodobne o mnoho nižšie. Je to čiste byrokratická prekážka a preto táto reforma, o ktorej hovoríme, by sa mala zamerať aj na toto. A ja si myslím, že nie, pochybnosti o tom, že e, v Španielsku samom právo hlasovať ako základné právo je garantované. Ale e, v tomto prípade e, nie je prakticky uľahčené alebo možné pre zahraničných, španiel žijúcich zahraničia. Otázka je, ako môžu toto právo využívať ľudia, ktorí žijú v iných krajinách Európskej únie tu je potrebné to právo e, podporiť aj praktickými krokmi. Teda chceme e, zlepšiť celý systém v Európskej únii, pretože toto sa môže týkať aj ostatných občanov. Toto je základné právo a základný kameň demokracie. Ďakujem veľmi pekne, Soleda. Teraz sa dostane slovo pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. To je naozaj veľmi e, významná téma podľa môjho názoru a musíme e, ju zohľadniť e, podľa príslušného právneho základu. 224 e, zmluvy Európskej e, únie. A tam sa uvádza tiež, že e, je potrebné zabezpečiť jednotný postup ktorý zabezpečí volebné právo pre štátnych príslušníkov. Keď si to čítame ďalej, ehm, rada ehm, o tom ehm, rozhoduje príslušným legislatívnym postupom, sa to potom implementuje, takže už v zmluve tu máme kvázi jednotný postup. Uvádza sa to tu jednotný postup so spoločnými princípmi my. Takže e, zodpovednosť je jednoznačne na strane Európskej únie. A to nezávisle od toho, či e, máme jednotnú legislatívu v jednotlivých členských e, štátoch alebo nie. E, nezávisle od toho, či sa dokáže rada dohodnúť s členskými štátmi alebo nie. Ale práve, práve z tohto dôvodu sú tu tie jednotné princípy a tie ostatné záležitosti sa riešia na národnej úrovni. A Takto som o tom diskutoval aj v našom greckom parlamente, predtým, než som bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. V Lotyšsku napríklad musí E, najprv e, poslanec odstúpiť, e, vzdať sa teda funkcie mandátu poslaneckého, kým bude kandidovať do Európskeho parlamentu. V, inej krajine to, v iných krajinách to mm, je inak upravené. Môže byť aj poslancom Národného parlamentu a aj poslancom parlamentu Európskeho. Čiže takéto pravidlo máme len my v Grécku a v Lotyšsku. A my sme teda odstúpili, vzdali sa našich mandátov v Národnom parlamente, len aby sme mohli pracovať tu. A už svojho času som hovoril, že to nie je v súlade s európskymi princípmi, pretože sa tu neaplikuje jednotný postup na všetky členské štáty. V niektorých štátoch môže sa uchádzať o, o, o funkciu európskeho poslanca, mm, byť stále poslancom národného, ale my sme museli najprv sa vzdať mandátu v Grécku, e, skôr než sme sa vôbec uchádzali o zvolenie e, za poslancov e, Európskeho parlamentu. Čiže chcem tým povedať, že máme tu veľa jednotných princípov, ktoré sa ale nerealizujú všade jednotne. Nož a tu hovoríme o aktívnom volebnom práve, ktoré je potrebné zabezpečiť všetkým našim občanom. Takže tu um, sme eh, požadovali reformu volebného zákona, aby nedošlo k narušeniam eh, práv občanov eh, voliť pretože nie je možné, aby občan nemohol využiť svoje právo voliť, len preto, že žije v nejakom inom štáte. Predsa sa aplikuje princíp slobody pohybu, takže mm, No, nesmie sa stať, že Španielsko alebo hoci ktorý iný členský štát to nebude dodržiavať. Ehm, porušuje sa tu vlastne európske právo a Európska únia tým pádom musí prijať určité opatrenia. Samozrejme, že sa musíme pozrieť na tie technické detaily a opýtať sa Španielov, prečo sa to tak e, vôbec deje. Aj v Grécku je situácia podobná. Mnohí Gréci žijú v zahraničí, aj v Belgicku napríklad, a tí sa môžu nechať zapísať do zoznamu voličov v Belgicku a voliť e, napríklad v európskych e, voľbách, ale s belgickými hlasovacími listkami, alebo sa môžu nechať zapísať včas e, do greckých zoznamov voličov a môžu potom v Belgicku vyplniť grécké volebné listky a síce na gréckom veľvyslanectve v Belgicku, tam teda môžu aj hlasovať. A toto sa deje vo všetkých členských štátoch Európskej únie, pokiaľ ide o Grékov. A mm, mm, čo je čudné, nemáme s tým žiadne problémy. Je to vlastne úplne jednoduchý e, postup, takže keď sa to podarilo Grécku, tak sa to určite musí podariť aj Španielsku. Je to predsa len otázka administratívnej reformy a otázka politických rozhodnutí. Ak v technických detailoch sa zrazu zistí, že španielský štát z nejakých dôvodov tieto zoznamy voličov nevypracováva na čas a z toho vyplynie následne nejaký problém, problém vzhľadom na to voto ako ste to spomínali, že teda ani nemôžu v konečnom dôsledku sa zúčastniť na voľbách, nož potom treba konať, pretože vtedy sa nedodržiavajú základné práva týchto občanov. E, treba sa na to pozrieť, prečo v Španielsku e, nedokážu včas zostaviť tieto e, zoznamy. Vieme, ako to bude v Európe v 2000, teda v, v, v má máji 2019, čiže eh, je veľmi mm, jasné, e, že e, treba dodržať tam určitú časovú líniu, zaznamenať e, ľudí, ktorí chcú voliť do tých zoznamov voličov, aby tak mohli následne urobiť. Ale niečo za tým musí byť, ak to teda neumožňujú v Španielsku. A síce nejaké politické rozhodnutie španielského štátu, že tí Španieli, ktorí žijú v zahraničí, majú byť vylúčení. A preto musí táto petícia zostať otvorená krajina. Tým sa musíme skutočne veľmi vážne zaoberať, pretože to netýka sa len Španielska, ale to sa týka vo všeobecnosti volebného práva ako takého aktívneho a pasívneho. Ja som spomínal príklad z Grécka, aj tam máme určité problémy, pokiaľ ide o pasívne volebné právo. Takže e, túto tému musíme ďalej sledovať e, a nechať petíciu otvorenú a riešiť to potom s kolegami zo Španielska. Ďakujem, dostane slovo pán Kalvit teraz. Sí, gracias. Bueno, a... Ďakujem veľmi pekne. No, ja mám pocit, že e, tu musíme hľadať rovnováhu. Ja e, chcem e, si ujasniť jednu vec, že nehovorím len o európskych voľbách, hej, hovoríme o všetkých voľbách. A ja tu chcem zareagovať na to, čo povedal pán Marias dnes sme začali túto tému riešiť kvôli španielskému problému, teda e, problému Španielov, vyvinul sa z toho problém európsky. Ak ide o právo také základné, ako je právo na hlasovanie, tak e, je to e, právo, ktoré je garantované v národnej legislatíve a e, sú predsa veci, ktoré sa tým pádom môžu riešiť na rôznych tribunáloch, či už ústavných, alebo na Európskom súde. Takže neviem, či je to vec, ktorú môže rozhodnúť výbor pety alebo nejakú ovplyvniť. To je jedna vec. Po druhé, ja musím poďakovať e, predkladateľom petície, že pristupujú k tejto demokratickej, k tomuto demokratickému právu s takým nadšením, že preukazujú taký rešpekt pre základné ľudské práva a chcú podporiť fungovanie demokratickej spoločnosti, zobrali to za svoju úlohu a využívajú na to všetky fronty a predložili petíciu na výbor peti, čiže vkladajú dôveru do rúk Európskeho parlamentu a chcú poukázať na to, čo de facto ide o ovplyvnenie alebo obmedzenie pomerne základného zásadného práva e, demokratickej spoločnosti, ktorú Európska únia predstavuje. Takže ja im vstávam hold a ďakujem im, ale a zároveň hovoríme o zásadnej téme, ktorú nemožno ktorej sa nemožno vyhýbať. E, tu hovoríme však o dvoch aspektoch e, a tie v podstate vedú k tomu istému, ale ich riešenie by malo byť odlišné. Prvý aspekt je veľmi smutná kafkovská situácia, kedy orgány a, štá- a, e, a legislatíva štátu e, teda orgány štátu vykladajú legislatívu určitým spôsobom, e, ktorým v praxi to pre občanov má E, veľké problémy, teda papiere síce prídu, ale prídu neskoro, právo síce je, ale prakticky sa ťažko využíva. A toto sa možno prejavuje aj inde v Európe, ale e, ja e, nechcem nechcem obhajovať takéto otupovanie týho, takéhoto základného práva, dá sa povedať, že žijeme v, vo svete, ktorý by Kafka veľmi dobre poznal, ale máme tu ombudsmana a mimochodom e, ten tu bol a jeho, a jeho vlastne orgán, alebo teda jeho inštitúcia by mala dohľadať na toto, aby sa nedali tieto veci, teda aby, aby administratíva nevykladala tie zákony, takže to je v neprospech zákona. Čiže to je jedna vec. Druhá téma a Dru- druhá téma sa týka eh, vyžiadaného hlasovania, čo neexistuje v Španielsku. Ja teda nechcem zasahovať, ja nie som žiadnym eh, eh, na, politické, na politickom spektre nefigurujem na, nik- na žiadnom konkrétnom mieste. Ja som 20-25 rokov pracoval v Španielsku a mám pocit, že sa situácia v niektorých oblastiach absolútne ne- nezlepšila. Ale popri tomto všetkom problém je ten, že vyžiadaný hlas je Čiže je to proste situácia, kde občan musí požiadať o to, aby mohol hlasovať. To je troška absurdná situácia. A podľa mňa tento problém, tento princíp, ktorý je zakotvený v legislatíve v Španielsku, by mal byť riešený okamžite. Toto nie je e, praktické blokovanie práva, ale je to myšlienka v legislatíve, ktorá, je, e, ktorá vytvára prekážku, ktorá nie je potrebná v mnohých krajinách. Neexistuje, moja, Francú, moja matka je vo Francúzsku a tento problém nemá, pretože jednoducho je na zozname voličov a môže voliť, kedy chce, ako chce a jej proste niekto zavolá, alebo jej e, tie hlasovacie lístky prinesú. Ona nemusí žiadať o nič. Hej? Zatiaľ, čo španielskí občania majú právo e, hlasovať, ale pokiaľ on nepožiadajú, pokiaľ nepožiadajú o jeho realizáciu, tak prakticky ne, nemôžu hlasovať. Takže toto je vec, kvôli ktorej túto petíciu treba nechať otvorenú. Mali by sme sa ďalej pokúsiť, respektíve Peti by mala E, teda výbor pety by sa mal pokúsiť e, um, angažovať všetkých možných expertov a otvoriť všetky možné cesty na to, aby sme e, túto prax zarazili nielen v Španielsku, ale aj inde v Európe. A je to zkrátka uh, hrozivé, keď demokracia uh, vlastne deklaruje, že dáva určité právo, ale v praxi vám ho nedá alebo musíte o ňo žiadať. Čiže No, môžeme to posunúť na Avko, ako hovorila kolegyňa, ale aby to zostalo blízko pri nás, tak e, môžeme sa tým zaoberať aj my. Skrátka, ja si myslím, že nová vláda možno, e, keď sa to zmení, tak e, to je fajn, možno sa to stane, ale prečo by výbor Pety nemohol napísať list nie vláde, ktorá sa môže zmeniť, ale parlamentu, španielskému parlamentu, aby e, okamžite zmenil túto vec. Jednoducho, prečo by to nemohol zaslať výbor menom parlamentu? Evidentne je to problém. Mne je jedno, či, e, mne je jedno, či sú to 2 milióny ľudí, alebo jeden človek. A jeden človek, keby sa nedostal k svojmu právu hlasovať, je príliš veľa. Proste je to právo posvetné. A treba jednoducho zabezpečiť, aby legislatívny orgán Španielska zarazil túto eh, praktiku, ktorá je porušením, je, je ranou na tele demokracie, je porušením základného ľudského práva. Ďakujem veľmi pekne, Enrique. Teraz eh, Peter, čau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ja by som trochu naplnil optim, chcel naplniť optimizmom autora petície. Som eh, vďačný za túto petíciu. Je to eh, história európskeho trhu spoje nás slobodou pohybu. Nie je nič nezvyklé, že máte štátne občianstvo Španielska a žijete v nejakom inom štáte, povedzme v Nemecku, tam pracujete. To je úplne bežné v Európe a toto predsa všetci chceme. A druhá správa, a možno taký šibenečný e, humor, nie ste v tom sami. Máme aj iné členské štáty, kde sa tento problém objavuje. Veľké petície boli zo Spojeného kráľovstva, kde je to podobné. Čiže aj e, to vám môže dodať nádej, že e, naozaj to treba skorigovať a napraviť. Takže áno, je to problém. Ehm, volebné právo je tu pre každého, je to základné právo v každej demokracii, za tým si stojíme a musí byť zabezpečené. Aj ehm, nedávno sme mali počas európskych volieb ten škandál, že niektorí občania volili dokonca dvakrát. To nesmie byť, to je škandál, tu musí ísť o rovnováhu medzi byrokraciou, ale e, táto byrokracia nesmie mať možnosť zabraniť e, ľuďom vo voľbách. Nuž a dobrá správa, chcem trochu pozitívne apelovať, že to v podstate e, je tak trochu aj pozitívna situácia apelovať na obe strany. Európsky parlament, ten už bol spomenutý, e, zaoberá sa prispôsobením volebného práva a aj španielská e, vláda tento problém e, uznala a chce novelovať zákon o volebnom práve. To je dobrá situácia. Je to lepšie, ako keby si každý povedal, no čo ten autor petície vlastne chce. Nie, je to už politicky nadefinované, uznalo sa, že to je problém a pracuje sa na novelizácii legislatívy. To je dobré. No a teraz otázka, ako my, ako petičný výbor s tým budeme zaobchádzať. Je bez osporu pre mňa, e, že e, tento, toto volebné práva len v e, Španielsku a tieto teda petície týkajúce sa volebného práva musia znieť len na náš výbor, ale aj na ostatné výbory, napríklad júry, ktoré sa zaoberajú európskym právom a prispôsobovaním práva. Ja by som si želala aj nejaké usmernenia, ktoré by jednotne platili vo všetkých európskych štátoch. Európske volebné právo a národné e, volebné právo. Čiže to sú tie e, príslušné e, výbory, tam sedia príslušní odborníci, tam je tá sila, ktorá to celé môže zmeniť. Nesporné pre mňa tiež je, že španielskú vládu musíme informovať o tejto petícii a to aj v pozitívnom zmysle. Podľa Mota Houston máme, máme tu problém, nechápeme, čo sa tam deje. Počuli sme, že práve meníte volebné právo, takže prosím zohľadnite toto a toto, aby každý občan v Európskej únii mal možnosť vykonávať svoje volené právo. E, kde mám trochu pochybnosti je ten tretí záver. Áno, môžeme urobiť obe veci. Uzavrieť petíciu, odovzdať ju odbornému výboru a napísať list španielskej vláde. Môžeme sledovať ďalej ten problém, alebo môžeme ju aj nechať otvorenú. Ja som skôr za ukončenie, ale napriek tomu musíme tie ostatné veci urobiť a vo výbore diskutovať, ako s tým budeme zaobchádzať. Ale ešte raz ďakujem autorovi petície za túto petíciu a prosím doma e, e, môžete povedať, že e, tento problém si uvedomujú poslanci v tomto výbore petičnom a so situáciou nie sme spokojní. Ale, e, ako som povedal, netýka sa to len Španielska, máme tu všeobecný problém. Možno je to aj e, e, ako následok tej dobrej správy európska sloboda, teda voľný pohyb v Európe. Takže musíme ešte čo to urobiť, aby skutočne každý mohol toto právo mať. Ďakujem pekne. Ešte by, aby som ešte niečo povedala. Uh, nie ako predsednička, ale ako uh, zastupkynia španielskej delegácie, podobne ako e, hovorili aj kolegovia, Soledad Cabeson. Bolo povedané, že e, išlo tam o nejaké e, volebné podvody aj vlastne u nás na Baleároch a že to proste ukazovalo, že nám chýbajú kontroly. A kvôli tomu španielská vláda sa rozhodla zaviesť nejaké kontroly, aby bolo garantované, že proste ten postup je garantovaný. Ale tiež platí, určite áno, že ten proces by sa mohol zlepšiť. Čiže pokiaľ e, sa dosiahlo to, e, že sa v 17 e, e, krajinách e, otvorili takéto postupy a v iných krajinách zase nie, takéto PO-boxy niekde áno, niekde nie, tak určite platí, že ten proces je zlepšiteľný. Takže tá petícia je vítaná pretože veci, ktoré sa dajú e, e, zlepšiť, čo sa týka nejakých lehôd, informovania, e, flexibilnosti toho celého postupu, všetko, čo sa dá zlepšiť, tak treba zlepšiť a treba uznať, že sa snaží aj španielská vláda. Potom budú ďalšie petície, ktoré budú nasledovať a tam, keď občan z jednej krajiny odišiel do druhej, tak vlastne jeho právo, právo nie je garantované. V niektorých krajinách E, teda Švansku ešte áno, ale inde možno nie. Takže teraz opäť budem e, trošku predsedať ako predsednička. To bolo za mňa ako španielskú poslankyňu. A prepačte, zabudla som, že ešte aj autory petícia, pať petície môžu zareagovať na záver a potom ja až spravím e, ten návrh. Prepačte. Ďakujem pekne. Nechcem už nič dodávať. Iba chcem povedať, že aká je moja pozícia. Ja to nevnímam, že to je administratívny problém. Podľa mňa to je otázka politickej vôle. Myslím si, že sme mali dosť skúseností na to, aby sme si povedali, že tento postup nefunguje, tá metóda nefunguje. A ten zákon bol prijatý a už sa vedel, že ten program alebo ten, ten, ten, tá metóda nefunguje. Takže ja to vnímam ako otázku politickú, nie správnu možno aj tá administratíva nie je na jednotku, ale keď rozmýšľame nad tým, koľko ľudí, 2 milióny Španielov e, v zahraničí, v zahraničí znižuje sa tam 85% toho hlasovania, tak proste e, ja si myslím, že to nie je iba administratíva, je iba o tú administratívu, že by stále a stále zlyhávala. Je to niečo iné. Ja napríklad e, bývam blízko najväčšej volebnej miestnosti v Helsinkách a tá otázka pokiaľ ide o tie delegácie vlády a bolo mi tam povedané, že proste tá pošta alebo tá zasielka sa niekde stratila alebo čo, hoci ja tam blízko bývam. E, nezdá sa mi to. Čiže stačilo by politické uznanie toho, že ten systém dobre nefunguje a proste potrebujeme nový systém. chcem zvorazniť, že v Európe máme istú možnosť v tejto situácii pomôcť. Nevnímam to, že by to mala byť vnútorná otázka Španielska. Garantovať e, e, volebné práva všetkých ľudí, to by mala byť vec, ktorú chceme všetci dosiahnuť. Pokiaľ chceme v Európe byť spolu, tak mali by sme začať s týmto. A opäť e, e, ďakujem za vaše reakcie, potešili ste ma. Pues ahora sí, muchas gracias. Propongo lo siguiente. V poriadku, takže navrhujem následovné, ak nie ste proti, poprvé pošleme list španským orgánom. To tu už zaznelo, tam sme vysvetlili tú situáciu a poprosili by sme, aby sa e, ten postup vylepšil. Takisto tu zaznelo, že pošleme e, listu list sa nielen iba španskej vláde, ale aj e, španskému parlamentu, tam je tiež výbor pre petície a poprosíme ich, aby tiež e, tam túto petíciu zobrali, e, aby sa k tomu vyjadrili a potom je tam ústavný výbor, tam máme stanovisko a tiež chceme, aby vlastne táto téma bola rozšírená na celú Európu, aby sa netýkala iba španielské ešte Beatrice. Ďakujem pekne, súhlasím s vašimi návrhmi a ak môžem, tak chcem poprosiť komisiu, aby tie kontakty, ktoré sa vykonávajú s tými jednotlivými ministrami v členských štátoch, tak aby to bolo robené aktualizovaným spôsobom vo vzťahu e, s uznesením parlamentu, pretože keď Španielsko predtým tam nebolo zahrnuté. Ešte Angela, iba chcem vyjasniť jednu vec, takže petícia zostáva otvorená, je to tak? Áno, otvorená a teda vykonáme tieto 4 kroky. V poriadku? Tak, ďakujem pekne. Ďakujem eh, aj autorom petície. Eh, ďalšia petícia 129 2015 Jorge Antorba Danes danskí občania, ktorí chcú hlasovať vo voľbách po tom, čo sa odsťahovali z Dánska. Vyzerá, že tu autora petície, nemám, petície nemáme, rovno teda prejdeme na reakciu komisie. Harry Panagopoulos, nech sa páči. No, Monika, perdón, no está Harry, Monika, adelante. Pardon, e, ten tu nie je, takže Monika. Ďakujem pekne. Dánsko je jedna z tých krajín, kde občania, keď sa odsťahujú z krajiny, nemôžu hlasovať, ak teda sú v zahraničí, ak majú pobyt v zahraničí. A chcem iba zdôrazniť aj niečo podobné, čo sme povedali aj v súvislosti s to španielskou petíciou. Komisia vníma citlivo otázku práva voliť práva hlasovať, ale teda musím zopakovať to, čo som povedal, už aj predtým. My nemáme právomoci na to, aby sme intervenovali v oblasti národných e, volieb. Ako som už povedala, zmluva dáva isté právomoci, pokiaľ ide o pravidla v oblasti e, volieb do Európskeho parlamentu, respektíve lokálnych volieb, miestnych volieb, e, pokiaľ je teda občanov, ktorí majú právo na voľný e, pohyb, ale nie pokiaľ ide o národné voľby. E, čiže, tak ako som povedal predtým, my to musíme uzavrieť tak, že nemôžem povedať, že by bolo nedodržané európske e, právo v tomto prípade. Ďakujem. Adelante, Margarita. Øh, jeg kan ikke se, hvor, hvor øh, øh, klageren bor henne i år. Margaret, øh, neviem, kde teraz ten autor e, petície sa nachádza, ale Španiel, teda Dánska ústava o tom veľmi jasne hovoria síce, e, je tam ustanovené, že ak máte e, sídlo niekde inde než v Dánsku, potom hlasovacie právo jednoducho nemáte. Má to dočinenia so starými pravidlami, e, ktoré zase ustanovujú, že tam sa, tam sa môže voliť, kde máte aj sídlo daňové ale napriek všetkému eh, si nemyslím, že sa podarí nám zmeniť Dánsku ústavu, že sa na tom niečo eh, eh, zmení. Práve sa pracuje na tom, aby bolo vôbec možné mať dvojité občianstvo. To v minulosti nebolo možné. Keď ste prijali iné štátne občianstvo, museli ste sa vzdať dánskeho. V istej ďalšej petícii ide o osobu, ktorá žije vo Švajčiarsku a či má právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Zdá sa mi to nelogické. To by mohol, ak by žil v inom európskom štáte, štáte Európskej únie, ale nie vo Švajčiarsku. Ehm, ehm, nepreskúmavala som to, ale predsa, ak nežijete v EÚ, tak predsa nemôžete sa zúčastňovať na voľbách do Európskeho parlamentu, či? Čiže navrhuješ, aby to zostalo otvorené, alebo aby sa to zatvorilo?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 Nož nevyzerá to tak, ako by e, e, sme sa tým mohli my nejako zaoberať e, tu a ovplyvniť to, pretože ide o zmenu dánskej ústavy. A na to môžete zabudnúť. Na to som už často upozorňovala, často som sa o to snažila, ale to je beznádejné. Ak ide ale o možnosť e, dať občanom právo voliť v európskych voľbách, aj keď nevolia v, nežijú teda v EÚ, e, to je práve moja otázka, to by ma teda prekvapovalo, ak by to bolo možné e, voliť v európskych voľbách, aj keď nežijete v EÚ, no už k tomu by som chcela mať informácie. Pani Peter, nech sa páči. Ďakujem pekne v slade s tým, čo bolo povedané. Nie je to téma, kde by Európska únia mohla zasiahnuť e, alebo intervenovať. Ale chcel by som pripomenúť, že nejde o to, že by Európsky parlament sa nevenoval voľbám. 11. novembra 2015, ešte minulý rok, sme mali uznesenie, e, pokiaľ ide o e, voľnú legislatívu v EÚ, takže otázky práva sú otázky, ku ktorým majú, o ktoré majú záujem, záujem poslanci a myslím, že v tejto fáze by sme mali túto petíciu uzatvoriť, pretože pokiaľ necháme otvorenú túto petíciu, tak aj tak nič nezmeníme. Európsky parlament sa téme venuje, analizuje otázku, takisto aj výbor AFKO, čiže treba priznať, že to je téma, o ktorej už predsa v Európskom parlamente veľa rokov diskutujeme. Ďakujem pekne. Margaret? Uh, you know, uh, no, take it in English now. Uh, you know... Ďakujem pekne. Asi Vychádzam z toho, že nemáte právo eh, voliť do Európskeho parlamentu, keď žijete mimo EÚ. Je to správne, ak toto eh, to tak nie. Potom eh, som trochu prekvapená, že to bola prípustná pre petícia, pretože sa to týka len dánskej ústavy a právo voliť v európskych voľbách, žijúc mimo EÚ. Som prekvapená a kladiem túto otázku, pretože bolo to pripustná petícia. Musí tam byť nejaký dôvod, prečo táto petícia bola pripustená a je veľmi rozdielna od iných petícií, pokiaľ to viem tak posúdiť. No, takže k tým intervenciám, ktoré e, zazneli, môžem povedať, že petíciu môžeme uzavrieť, ale chcem povedať, e, že bola zaslaná, bol zaslaný list stálemu zastúpeniu Dánska pri Únii. E, tam sa vysvetľuje všetko to, čo vlastne Margaret teraz povedal, takže pokiaľ súhlasíte tieto listy a je odpoveď, ktoré sme dostali od stáleho zastúpenia Dánska, potom prepošleme autorovi petície v poriadku. Áno, ďalšia petícia. 171 2016 Michael Ransfield z Británie, pokiaľ ide o e, občanov Británie, ktorí majú pobyt v iných e, e, štátoch e, Európskej únie a kde autor petície, teda tiež tu nie je osobne prítomný, pán Mansfield, ale opäť poprosíme Moniku, aby zareagovala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisiu komisia ešte nebola požiadaná, aby písomne odpovedala. Takže môžem sa venovať len tým návrhom e, autora petície a síce poskytnúť volebné právo pre e, ľudí, ktorí e, žijú v inej krajine než v krajine pôvodu, aby sa teda mali zúčastniť, mali možnosť zúčastniť volieb v domácej krajine. Ďakujem pekne. Chce niekto zareagovať? Eh, Čiže berieme to tak, že keďže je to rovnaký prípad ako predtým, môžeme uzavrieť teda túto petíciu? Prejdeme na ďalší bod, pracovná skupina pre otázky e, dobrého stavu alebo zdravotného stavu detí. E, z Nemecka. Máme tu správu, aj pracovnú skupinu k tejto téme. Máme správu predsedničky pracovnej skupiny a potom teda vystúpia na tým poslanci. Eleonora, vy, nech sa páči, k tomu Jugendamt. Grazie, prezidente. Io ringrazio i... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za slova, ďakujem autorom e, petície a nemeckým orgánom. E, táto záležitosť bola predmetom e, našich aktivít. Cieľom našej pracovnej skupiny vlastne je vytvoriť systémovú analýzu analýzu toho, čo treba urobiť, aby sa momentálna situácia zlepšila. Na ostatnom zasadnutí pracovnej skupiny za prítomnosti odborníkov sme sa dotkli niektorých aspektov, ku ktorým by som sa rada vyjadrila. Jedna z odborníčok, pani Marina Kolombo, konštatovala, e, že e, systém v Nemecku je veľmi špecifický. E, sú tam určité právne iné e, záležitosti, aspekty, ktoré sa nedajú len tak preniesť, pretože v iných právnych systémoch v Európe neexistujú. Napríklad e, možno uviesť, e, že v nemeckom občianskom práve to právo starostlivosti takto upravené nie je len právo rodičovskej starostlivosti, starostlivosti o zverenú osobu. E, kvázi poručníctvo. Čiže e, ukazuje sa, že sú tu určité právne špecifika, e, ktoré sú tu konfliktné ak ide o rodičov, ktorí nie sú nemeckými štátnymi príslušníkmi. Doktor Rapela nám chcel ozrejmiť, že vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi Existujú špecifika. Európsky súdny dvor by sa ale mal e, k tomuto tiež vyjadriť. Otázka úradu pre e, mládež v rámci rodinného práva e, Čiže mohlo by tu dokonca ísť o, o porušenie európskych, európskej legislatívy práva detí a, a právo na obranu tu vychádzali z nemeckého práva. Odborníci e, konštatovali aj kritické body a my dúfame, že tieto kritické body sa podarí nemeckým orgánom ujasniť. Vychádzam z e, problematike nedostatočných oficiálnych štatistík na úrovni spolkových krajín, z ktorých možno vidieť, že zmiešané eh, eh, rodiny E, teda, že sa tam postupuje rozlične, či, to ide, či ide o zmiešaný e, pár, ktorý požiada starostlivosť o dieťa, alebo nemecký. E, radi by sme vedeli lepšie, či sú nejaké podrobnejšie šetrenia k tejto veci a vyzývame v tejto súvislosti nemecké orgány, aby nám poskytli príslušné údaje k tomuto. Z rôznych eh, petícií vyplýva, že eh, Úrad pre mládež eh, koná v mene detí a v záujme detí v súlade s nemeckou legislatívou. Je to záležitosť 16 spolkových krajín a národnej správy. Čiže e, koná tento úrad pre e, deti v prospech e, detí e, v jednotlivých spolkových krajinách sa dvakrát za rok konajú nejaké zasadnutia, kde sa táto problematika rozoberá. Della collaborazione di quali associazioni si avvale? Úrad pre mládež e, spolupracuje so združeniami e, rôzneho charakteru, napríklad e, organizácie mimo vládne fungujúce na základe rôznych rozpočtových pravidiel. Pokiaľ ide o úlohu a funkciu uh, úradu pre uh, deti a mládež, to je v podstate akýsi tretí uh, rodič, keď zasahuje do rodinných problémov. To je upravené v nemeckom sociálnom práve. Potom otázka patrovateľa. Ak mm, rodičia aj naďalej majú majú eh, právo eh, starať sa o dieťa. Aby sme pochopili presne, o čo tu ide, bolo by dobré eh, kedy, vedieť, kedy teda tento úrad pre mládež sa obracia so svojimi odporúčaniami na príslušný súd pre mladistvých sudca môže e, vlastne len akceptovať tie odporúčania Úradu pre e, mládež. E, tento je zodpovedný aj za výkon súdnych rozhodnutí a môže si ich vykladať aj reštriktívne a extenzívne. A výkon týchto rozhodnutí môže trvať veľmi dlho kde e, sa vlastne e, narúša princíp konania v primeranom časovom rámci. Nie je jasné, do akej miery nemecké orgány môžu zasiahnuť a zabrániť týmto e, porušeniam práv, ktoré sa považujú za ľudské práva. E, tento úrad pre mládež e, tiež môže prijať časovo obmedzené rozhodnutia skôr, než je vynesený rozsudok súdom deťom. To samozrejme závisí od situácie rodičov pre eh, jedného alebo oboch rodičov je tu možnosť eh, mm, podať sťažnosť. To presne teda nevieme, alebo treba eh, čakať celé mesiace, až kým sa situácia neskonsoliduje. Mm, tieto osoby z Úradu pre mladistvých dokonca môžu vystupovať aj vo funkcii akýchsi sudcov v záležitostiach rodinného práva. Radi by sme tiež vedeli, e, či e, tu existuje nejaký e, výrazný vplyv na kariérny postup sudcov di tre anni del minore in difformità con quanto avviene in altri paesi europei. Nonché come tali queste audizioni. Nevieme presne, aká je situácia v ostatných eh, európskych eh, krajinách. Ale došlo tu aj k eh, prípadom, kedy neboli k dispozícii zápisy predpisy a situácie, kedy na pojednávaniach sa nemohli zúčastniť rodičia, len ich e, právni zástupcovia. Potom by sme radi ešte ujasnili e, záležitosť týkajúcu sa uznávania súdnych rozhodnutí. Systematicky e, sa to totiž odmieta zo strany nemeckých súdov, mm, pretože je, sa, je tam požiadavka vypočuť najprv e, to dieťa, aj keď je ešte vo veľmi e, mladom e, veku. A tiež slovo o Kindeswohl by sme chceli mať presne vysvetlené, pretože sa to zdá byť problematické. Ako sa toto blaho dieťaťa definuje na základe európskej legislatívy e, mm, orgány sú povinné rešpektovať súkromie rodiny a je na rodičoch vychovávať vlastné deti. A, e, mm, zamedziť však ale prístup rodiča k dieťaťu e, je predsa nie v súlade s blahom dieťaťa analýza, podľa analýzy odborníkov, e, bola problematická aj otázka e, právnej pomoci e, pri právnych konaniach, že teda táto nie je v zmysle skutočnej pomoci rodičom mm je to vlastne len akýsi asistent v e, celom konaní a nie asistent pomáhajúci e, dieťaťu v rámci e, konania. Dieťa stále zostáva v súdnej príslušnosti nemeckých súdov a ten rodič z druhej krajiny je často úplne vylúčený a nemá ani len možnosť kontaktovať dieťa. Mm. Takže jednostranne e, má e, len tento úrad pre deti a mládež e, množstvo právomoci a môže aj celé množstvo opatrení e, stanoviť e, pre e, dieťa a rodičov a bolo by dobre vedieť, či sa niekto môže, ak žije v zahraničí, voči takýmto opatreniam aj nejakým spôsobom brániť ako rodič a, a ako to vyzerá s príslušnými platbami. Pokiaľ ide o preklady. Prax nemeckých orgánov eh, eh, viesť všetko len v nemeckom jazyku mm, E, to sa týka v prvom rade e, detí s dvomi národnosťami e, a všetky písomnosti sú vyhotovované len v štátnom jazyku, kde sa vydáva rozhodnutie. A ak takéto oznámenie sa zašle príjemcovi, ak je potrebný preklad, Ehm, potom ehm, si musí tento príjemca hradiť prípadný preklad sám a to je ďalšie porušenie existujúcich zmluv. To ukazuje, že ehm, je potrebné veci objasniť, aby sme mohli v našej pracovnej skupine ďalej pracovať. Teraz vystúpia ďalší členovia z pracovnej skupiny. Tiež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 v tejto petícii. Obdržali sme aj celý rád otázok. V apríli 2016 eh, bola mm, diskusia v parlamente zorganizovaná, aby sme e, zabezpečili e, to najlepšie pre deti v tomto smere a vyzvali sme e, na konkrétne opatrenia v súvislosti so sociálnymi službami. V novembri 2011 sa konalo zasadnutia konferencia v Berlíne, ktorá, ktorej výsledkom bolo, že nie je možné a nie je prípustné nedodržiavať európsku legislatívu eh, eh, zo strany nemeckých orgánov nebola ale zistená žiadna diskriminácia rodičov z iných krajín než z Nemecka. A nebolo ani zistené, že by k diskriminácii nejakej bolo došlo. Petície ohľadne fungovania Úradu pre deti a mládež sa týkajú nasledovných otázok ako je možné riešiť obmedzenie prístupu rodičov a styku rodičov s deťmi rodičov, ktorí žijú v inej krajine než v Nemecku. Napríklad zástupcovia mm, Úradu pre mládež mali k dispozícii ale aj rôzne dôkazy proti rodičom, ktorými odôvodnili svoje konanie. Avšak je potrebné dodať, že e, blaho dieťaťa tu nie je stredobodom pozornosti, skôr sú stredobodom pozornosti záujmy nemeckých orgánov. E, čiže Eh, je veľmi ťažké odvolať sa voči rozhodnutiu eh, tohto úradu pre deti a mládež. Aj komisárka už eh, to spomínala aj v nariadení Brusel 2 sú k tomuto príslušné ustanovenia. Čiže ide tu o neaplikáciu a neuznávanie práv rodičov z iných krajín. Je potrebné postarať sa o mediáciu, právo na vypočítanie počutie dieťaťa nie je postačujúco zohľadnené. Často dochádza e, k, len k jednorázovému e, rozhodnutiu o, pobyte dieťaťa a e, nemecky, teda rodičia mimo Nemecka deti žijúcich v Nemecku často nemajú ani prístup k e, dokumentom mm, z súdneho konania. Takže e, tu sa vyzdvihuje, že je to v podstate akási akoby politická inštitúcia, tento úrad pre deti a mládež, že má veľký vplyv na súdne konania, aj pokiaľ ide o jeho odporúčania e, napríklad e, vystupuje aj vo funkcii svetkov v e, konaní voči e, rodičom. Boli už prijaté určité opatrenia v rámci pracovnej skupiny z Talianska a Francúzska. Boli vypočutí odborníci, ktorí sa vyjadrili k týmto konaniam týkajúcim sa Úradu pre deti a mládež pani Kolomba predložila návrh, ale nakoniec ho stiahla, pretože tam bola bola vyčitka, že údajne nie je postačujúco objektívna a že má tam nejaké vlastné záujmy, ktoré údajne sleduje mm, táto problematika eh, ešte raz bola zosumarizovaná v petícii autoru, autora petície. 24 eh, petícií v maji 2015 bolo prediskutovaných ohľadne eh, Jugendamtu. Bola tam prítomná aj delegácia Nemeckého spolkového snemu. Petičný výbor sa rozhodol nechať túto petíciu otvorenú, že sa počká, s čím príde komisia, aké podrobnosti oznámy. A hovorilo sa tu aj o, o vysvetleniach v súvislosti s nariadením Brusel 2. Toto nariadenie Brusel 2 bolo po o, verejných konzultáciách o, e, aplikované ako Mm, boli vyžiadané rôzne stanoviská a v ostatných piatich rokoch eh, sa eh, komisia v rámci eh, svojich šetrení obrátila na petičný výbor s príslušnými odporúčaniami. A toto podporujeme. Nie, e, neexistujú žiadne všeobecné práva e, miešať sa do e, prípadov, ktoré sú upravené európskou legislatívou, najmä nariadením Brusel 2 ústredné orgány orgány e, sa musia e, riadiť e, príslušnými právnymi ustanoveniami aj v prípade zaobchádzania s deťmi z manželstiev medzi zmiešanými cudzineckými pármi. Takže bolo by na mieste e, podať e, ďalšiu e, sťažnosť. Mám tu korešpondenciu medzi pani Redingovou, teda medzi komisiou, medzi príslušným nemeckým ministrom a teda možno tu aj priamo vidieť, ako to vyzerá to celé konanie Oh, okay. I'm sorry. Okay. <laughs> Decyzje, które odnoszą się do umieszczenia dziecka. Rozhodnutia, ktoré sa e, týkajú umiestnenia e, dieťaťa v nemeckých e, inštitúciách a úprava práv návštevy dieťaťa nie je dobre eh, riešená. Eh, tieto ustanovenia sa obracajú na členské štáty len ak eh, tieto skutočne aplikujú európske právo. E, túto skutočnosť treba predniesť aj e, nastoliť pred Európskym e, súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. pretože neboli dodržané ustanovenia podľa nariadenia Brusel 2. Európska komisia ale nemala možnosť zasiahnuť do konaní orgánov v Nemecku. Európsky zatýkač je e, jedným z prostriedkov, e, ktoré majú e, súdy je to prostriedok kontrolovateľný, ale je potrebné zabezpečiť primeranosť v každom eh, jednom prípade, kedy sa európsky eh, zatýkač aplikuje. Autori petície eh, sa domnievajú, že nemecká judikatúra nedodržiava nariadenie Brusel 2 a ani neuznáva Mm, rozhodnutia iných súdov, pokiaľ ide o platenie výživného. E, miesto, kde dieťa žije, e, mm, kde má stredobod životných záujmov, e, to je ústredné kritérium. Túto petíciu sme dostali od Nemcov. Uznanie práva mm, opatrovateľského mm, zverenia dieťaťa do e, starostlivosti. To všetko sa e, e, určuje na súde. Európska komisia autorom petície navrhuje, aby sa obrátili na príslušné súdy, respektíve odvolacie súdy, príslušné odvolacie súdy. Ak sa ale rozhodne a zistí, že nedodržiava sa určité základné právo, potom sa možno obrátiť na súd v Štrásburgu. Takže mm, Ide tu najmä e, o vzťah k nariadeniu Brusel 2a, nariadenie, ktoré opravuje e, otázku e, judikatúry, otázku výkonu rozsudkov v jednotlivých členských štátoch. A toho sa treba pridržiavať. Ospravedlňujem sa, že som bola príliš rýchla. Ďakujem a teraz za skupinu socialistov Eduard Marky. Ďakujem pekne, ďakujem aj autorovi eh, petície, ďakujem aj za tú skvelú eh, prácu, ktorú sa snažíme vykonávať. Ja nebudem politicky korektný, myslím, že treba hovoriť veci tak, ako sa majú, aj keď sa to niekomu možno bude páčiť, alebo inému nebude páčiť. Na tomto pracujeme už roky. E mnohí rodičia, nenemeckí rodičia sa nás obracajú, hovoria o tom, že ich práva sa nedodržiavajú. A toto je de facto taký totem, Jugendamt e, a ochrana detí v Nemecku, to je vec, ktorá zastrašuje mnohých ľudí, aj zastupcov mnohých vládmi, keď s nimi sa rozprávame, e, hovoríme o situácii, ktorá pre nás je neakceptovateľná, že právo sa neakceptuje, tak ich reakcia aj mnohých ministrov, oni sa hneď zlaknú, to je veľmi citlivá vec, pozor na ňu. E, čo e, je v tom nemeckom práve? My nechceme útočiť proti nemeckému právu, o to nejde. My chceme garantovať právo všetkých ľudí, všetkých mužov a žien, rodičov a najmä, najmä detí. Ehm, ide nám hlavne o tie e, deti, to už bolo prvýkrát e, e, povedané. Naozaj osud detí alebo, alebo jeho možnosť dieťaťa, to je najdôležitejšie, aby to dieťa mohlo sa E, stretávať aj s jedným rodičom, aj s druhým rodičom. A to sa málo keď deje v prípade tých ľudí, ktorí nám píšu e, petície. Sú ľudia, ktorí sú naozaj zhrození, ktorí sú, ktorí sú vo veľmi zlom e, psychickom stave, častokrát ani nevedia, či vôbec nemajú žiadne informácie o tom dieťaťu. Nie, a to sú dieťati, a to sú ešte ľudia, ktorí o svojich právach ani nevedia, alebo sa na nás neobracajú. Je to naozaj veľmi dramatická záležitosť. A ďalšia vec je, či sa E, či tie veci, ktoré, e, ktorú, na ktorú majú dopad vlastne ľudia z Jugendamtu, to sú, to je penzia, e, alebo tie, tie to vyživné zo strany toho rodiča. Odmieta sa jazyk, kultúra druhého rodiča. Ale toto sa nanúcuje alebo vy, vymáha. Čiže prepačte, ale ja mám pocit, že pre Jugendamt vlastne je iba nemecký rodič dobrý rodič a ostatní rodičia majú smolu. Čiže e, nedávajú pozor na to, aký by mohol byť skutočný záujem e, dieťaťa. Ale to je e, to, čo pre nás by malo byť dôležité. Nejde tu o právo štátu, tam sa ako keby hovorilo o treťom rodičovi, o štáte, ale to nie je v poriadku. Čo to je e, právo dieťaťa, záujem dieťaťa? Vždy treba pamätať na tú e, jednu vec, na túto jednu vec. Tie ostatné veci, nechcem sa nejako vulgárne vyjadrovať, ale to sú hlúposti. Ide tu iba o záujem dieťaťa a hovorím to jednoznačne, nemôže byť záujem dieťaťa dosiahnutý, pokiaľ mu zabraňujeme stretávať sa s jedným z rodičov. Samozrejme, pokiaľ sú tam nejaké situácie e, nebezpečia alebo niečo podobné, to všetci akceptujeme, ale pokiaľ je to jasné, jasná vôľa zabrániť dieťaťu stretávať sa s druhým rodičom, to je proste výrazné a jednoznačné nedodržiavanie základných hodnot Európskej únie. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu zelených Tačan. Ta... Áno, ďakujem. V prvom rade by som chcela poďakovať predkladateľom petície za to, že sa na nás obrátili. Chcela by som im ich podporiť. A my teraz máme vlastne nové možnosti, ktoré v Európskej únii ehm, sa otvárajú. Napríklad na predchádzajúcom zhromaždení parlamentu sme schválili správu, ktorú spracoval výbor Libe, konkrétne pani Sophie Netfeld, ktorá sa týkala e, vytvorenia nového orgánu, ktorý by um, skúmal krajinu od krajiny prípadné porušovanie ľudských práv, charty základných ľudských práv a slobod. A Mm, ja myslím, že to pomôže a cieľom bolo mm, prekonať tento problém tohto konfliktu ustanovení v charte a článku 51 zmluvy, ktorý hovorí, že nemôžeme zasahovať, pokiaľ nejde o pôsobnosť Európskej únie. Máme tiež problém s horizontálnou smernicou o nediskriminácii, lebo tu môže ísť o diskrimináciu na základe jazyka a um, zase na základe národnosti by to, boli, by to bola diskriminácia v sociálneho, na základe sociálneho aspektu a nezamestnanosti. Každopádne hm, ide tu o otázku práv detí, e, rodičov, žien, teraz do toho vstupuje Jugendamt. A ja sa v prvom rade chcem poďakovať pani Pitera e, za to, že navrhuje sa obrátiť na súdny dvor. Možno je možnosť to takto urobiť, ale v rodinných prípadoch osobitne, ak e, ide o deti, tento postup, toto konanie by trvalo minimálne 2 roky a pre deti to jednoducho je príliš dlho. Tak dlho sa čakať nedá. To by um, narušilo proste celý osud toho dieťaťa, ak by sa rozhodovanie uh, alebo teda, ak by súd musel rozhodovať uh, medzi jeho dvomi rodičmi, koho právo bolo porušené. A uh, my ako výbor pre petície sa snažíme túto vec ponechať otvorenú. Chceme riešiť aj e, orgány, alebo to, chceme komunikovať aj s príslušnými orgánmi členských štátov. Ale e, budeme asi potrebovať ďalšiu misiu na zisťovanie faktov, aby sme o tom mohli rozhodnúť. Ďakujem veľmi pekne. teraz by sme prešli na a dal by sme slovo predkladateľom petície, aby som ich poprosila, vzhľadom k tomu, že sa budeme musieť e, nejak približiť porovodnému časovému plánu, tak je ich veľa. Ja by som ich chcela obmedziť každého na 3 minúty a, za, a dali by sme e, slovo e, pani Alanžoli. Teda, pardon, Delfin, Delfin reprezentuje Alan Anžoli petícia 94 na 2012. Kolegyňa prečíta moje vystúpenie, dobre? Ja to ne- nedokážem. Dobrý deň. E, Minulý rok e, e, sme tu mali návrh reagovať na list e, bavorského ministra spravodlivosti pred, teda niekoľko dní pred stretnutím a minister vlastne odpísal rok pred stretnutím. Teraz 3 dní pred stretnutím, na ktorým som sa tiež zúčastnil som dostal e, list od komisie v kde je napísané, že moja petícia bude zamietnutá a že neskôr dostanem preklad do francúzštiny, čo je pre mňa e, ťažké porozumieť tomu po anglicky. Takže bol by som rád, keby mi to niekto vysvetlil, prečo sa takto postupuje. Od roku 2012 moja petícia bola e, vlastne akceptovaná. nemecký minister vlastne dokonca od povedal a teraz zrazu mi hovoria, že e, nie je akceptovateľná, pretože komisia nemá právo moci. Hovoríme tu o nemeckom členovi e, komisie, ktorý tú, e, povinnú, tú pozitívnu správnu oznámila. Vlastne súvislo aj závislo od Mníchova a je to vlastne o nemeckých rodičov proti Dánsku. Viem, že minulý rok nemeckí europoslanci, ktorí sa s nami rozprávali, tiež nám povedali, že e, tu vlastne sa, toto nie je právomoc e, Európskej únie, tak vtedy, keď sa stiažovalo Nemecko voči Dánsku, tak vtedy povedali presný opak. Čiže chcem sa spýtať, ako je možné, že komisia e, dokáže nájsť nejaké riešenie, keď vlastne Nemecko dokáže e, rozhodnúť, či príjme alebo nepríjme petíciu, ktorá je proti Nemecku určená alebo nastavená. E, chcem na pracovnú skupinu na komisii e, adresovať, e, adresovať žiadosť, aby sa reagoval na moju žiadosť e, z listu bavorskému ministrovi spravodlivosti, tá teda ministerke pani Masony, ktorá bola vtedy predsedničkou výboru pre petície. A tam som sa snažil ukázať, e, že nemecký minister vlastne nemal dobrú vôľu to vyriešiť, ale takisto som tam hovoril o kvalite expertízy a o e, nie, alebo teda o, predsudkoch, povedzme, e, tých expertov, ktorí boli zo strany Nemecka e, nominovaní. A bolo to navyše aj drahé, e, niekoľko miliónov eur, čiže pokiaľ ide o tento bod pracovná skupina a komisia, pokiaľ tie dokumenty, ktoré som im ja poskytol, sú tam články z médií, sú tam, je tam aj správa renomovaného odborníka profesora, to som ja, e, poskytol týmto orgánom. E, ďakujem. Ďalej Lionel Gilberti, petícia e, číslo 1784 Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne. Chcem v prvom rade hovoriť v mene 10 tisícov obetí Jugendamtu. E, chcem požiadať o dve veci. Poprvé, aby ste už nepodceňovali tie e, problémy Kinderklau, to je problém, ktorý momentálne e, v Nemecku je veľmi závažný. A po druhé, aby ste hovorili o tých rizikách, ktoré my tu máme, keď chceme hovoriť o tom, ako sa v tejto e, oblasti rodinnej politiky v Nemecku e, koná. Tieto problémy sú veľ, veľké. Kinderklau Klamt. Kinderklau, e, to je de facto uh, kradnutie detí. Pozrite si to na Google, tam je veľa uh, videí na tú istú tému Jugendamt. A chcem poprosiť uh, aj tlmočníkov, aby nehovorili niektoré nemecké aby to neprekladali Jugendamt e, a ďalšie slova. To sú slova, ktoré sú veľmi špecifické a existujú iba v Nemecku, e, čiže netreba ich prekladať do nejakých iných jazykov, pretože bude z toho iba nejaké, nejaký zbytočný e, zmetok. A to je hlavný dôvod, prečo jednotlivé výbory, ktoré sa venovali tomuto problému, sa nedopracovali vlastne k dobrej interpretácii tohto problému v roku 2011 bol dokument, eh, Peter Jar za každým o tomto dokumente hovoril, že eh, vlastne tam sa ukazuje, že problém Jugendamtu už bol vyriešený, čo ale nie je pravda. December 2011 bol článok e, mnohostranový e, článok v časopise Špigel proti asociácii rodičov obetí Jugendam. Tu Potom v roku 2012 e, pán kolega, ktorý e, tu je osobne prítomný, urážal jedno z našich zástupcov, povedal, že to sú zločinci, že to sú teroristi, že majú nejaké, neviem, aké komploty a nikto, žiaden poslanec proti tomu neprotestoval. Január 2012 boli správy o našej e, organizácii e, v nemeckých e, médiách e, a v februári 2012 e, súd v Mníchove e, zvolal vlastne súdne e, konanie a boli tam sudcovia, ktorí tam boli vtedy prítomní, tí boli prítomní predtým aj v roku 2011 v Berlíne, boli to tí istí ľudia. Pani Kolomba, pani Kolombo bola odsudená na niekoľko mesiacov vo väzení, potom odišla z Nemecka, vtedy ešte mala E, rodičovské e, práva bola vydaná, bol vydaný predbežný zatýkač proti e, pani Kolombo. V roku 2012 začali odpočúvania týchto ľudí v rôznych krajinách Európskej únie. Komisár, nemecký komisár vlastne takýmto spôsobom ich odpočúval. Táto žena bola, tá pani Kolombo bola dokonca daná do vezenia, pričom mala vtedy e, trojmesačné dieťa. Bolo, dieťa bolo výkon, bol vydaný zatýkač proti mne, proti doktorovi Žigu, proti greckému občanovi Teodorakisovi, pani Kalina, nemecká občianka, ktorá bola potom prevezená do e, Talianska, hoci za normálnej okolnosti Nemecko nevydáva svojich občanov do cudzích krajín. E, sympatizanti v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, išli za nimi e, policajti, boli zastrašovaní, bolo im hrozené, e, že e, budú mať trestoprávne následky, pokiaľ sa budú s našou organizáciou ďalej stretávať. Potom v oktobri pán Žiberty, teda to som ja, bol najprv zatknutý a potom bol daný pod prísnu kontrolu, bol podmienečne prepustený a dokonca súdy E, súdy sa odvolali proti e, tomuto podmienečnému prepusteniu. E, pán Žigu tiež bol na základe eurozatýkača zatknutý júni 2013 pán Kare bol odsudený talianským súdom bez akýchkoľvek dôkazov za spolčovanie sa v kriminálnej e, veci. E, ďalšia kolegyňa tiež odsúdená, poslaná do Nemecka 4 roky, pán Karer bol, e, bolo mu zakázané vrátiť sa do Talianska 15 mesiacov pre tú pani, pre tú pani ročné e, alebo odsudená na rok, na rok a pol sú tam veľké náklady aj e, pre ich rodinných príslušníkov. E, keď nevnímate, aká závažná, závažná je táto petícia, e, je to pre nás veľmi náročné, my čo sme už teraz obete, ale čo je najhoršie, máme k dispozícii dokument, ktorý Mnichovský súd omylom zverejnil, tam je e, napísané, že toto je vlastne iba prvá časť komplotu, pokiaľ ide o to kriminálne spočovanie sa. Ešte ide druhé kolo, budú extraditovaní viacerí členovia e, Domnichova a budú dokonca súdení za e, to, že ohrozujú bezpečnosť nemeckého štátu. Ďakujem. Ďalším e, e predkladateľom petície je Delfín Pago Um, to je petícia 2426 2013. Ja musím povedať, že nám um, tlmočenie prestane byť poskytované zhruba o hodinu, takže budeme musieť naozaj urýchliť našu prácu, takže dávam teraz slovo Delfín Pagu a poprosím vás, aby ste sa, aby ste, pridržia, aby ste sa pridržiavali toho vášho vyhradeného rečníckého času. Putin. Volám sa Luka Putin, som z Talianska, som matka malej, malého devčatka, E, ktorú uniesla jej matka, to bola moja priateľka v tom čase, ona povedala, že ide navštíviť svoju rodinu v Nemecku, išla na stanicu a že sa potom vráti do dvoch týždňov naspäť. Ale v skutočnosti naplánovala si dopredu, že e, mi ukradne e, dceru a že zostane v Nemecku. Odkedy sa vlastne tam dostala, dala si trvalý pobyt aj pre ňu, aj pre, naše, pre našu cerku a potom Jugendamt mi napísali, vám, Job Center e, v meste Bremy, e, že si vyžadujú peniaze a oznam, mám im oznámiť, aký mám majetok, aké mám príjmy a ešte predtým, ako vlastne e, padne vôbec rozsudok. Tento dokument vám opäť tu dávam, ale um, už ste ho vlastne dostali. Čiže zo mňa bol správený e, človek, ktorý neplatí si výživné, uh, hoci ešte nebolo v tom čase ani nejaký rozsudok súdu, že mám platiť výživné. Ani predtým, ani potom, ani, ani, ani počas toho únosu. Ja som e, rodič, ktorý uh, má byť s tým dieťaťom. Napriek tomu Jugendamt prostredníctvom Job Center mu mi komunikuje, že mám práva voči môjmu dieťaťu a že neboli e, prijaté žiadne rozhodnutie, pokiaľ ide o výživné. O niekoľko dní neskôr som dostal tieto, dostal tieto isté informácie od mesta e, Brémy, čiže Jugendamt a tam boli tie isté hrozby. E, s týmto oznámením Jugendamt potvrdil, že pokiaľ ide o niektoré práva voči môjmu dieťaťu, sú tam teda práva, ktoré sa ma týkajú v súvislosti s platením výživného. Zatiaľ teda žiaden rozsudok ne, e, nebol prijatý. Jugendamt e, nemeckému, e, nemeckej rodičke vlastne administratívnym spôsobom tieto práva pridelil a odtedy mi hrozia, že musím oznámiť, aký mám majetok, koľko som získal alebo teda koľko získam, pokiaľ to dieťa zostane v Nemecku. Eh, Pán, pani Kolombo mi pomáhala so všetkými týmito problémami, ona dobre pozná nemecký systém a pomáhala mi aj e, s tým, aby bolo vydané e, moje dieťa. Zmenili sa, zmenilo sa m- rodinné e, meno, takisto karta, všetky kontakty boli prerušené. Kvôli Bernsteinsteif, ju, ktorý Jugendamt rýchlo spustil, E, sa snažia záujem dieťaťa takýmto spôsobom v úvodzovkách ochrániť a ja budem teda obeťou e, tým, že dieťa nemôžem e, s ňou byť a navyše musím ešte aj platiť. A ďakujem veľmi pekne za to, že tlmočíte E, a prekladáte moje vystúpenie a hlavne, že ne, prekladáte do iných jazykov tie nemecké slova, pretože to sú slove, e, tieto slova v iných jazykoch vlastne neexistujú, alebo tie koncepty neexistujú v iných krajinách, kde majú deti dvoch rodičov a nie troch ako v Nemecku. Toto je vlastne centrálne opatrenie v rámci rodinného systému v Nemecku. De facto e, ne, nemecký e, rodič, ktorý takéto oznámenie dostane, je poslaný do Nemecka a nerozumie, čo sa vlastne deje. Ani e, talianská e, pravnička to vlastne nevie, nevie, čo to je Bersenstein, dáva nejaké zlé e, rady a potom treba si brať nemeckého advokáta a potom e, tam je rada, aby človek e, si dal trvalý pobyt do Nemecka, aby uznal právomoc e, Nemecka v danej veci, hoci tam žiadna právomoc v skutočnosti by nemala byť s týmito opatreniami Jugendamt e, vlastne ovplyvňuje zahraničné e, judikatúry a sám si určuje právomoci, pričom nedodržuje princípy, základné právne princípy. Na to chcem povedať, že doktor Kolombo, e, tá vám už, doktorka vám už napísala, Európske nariadenie z roku 2009 aj 12 hovorí o tom, že Nemecko môže exportovať e, experti, e, teda dôsledky vo svojho Buchenschein e, na zahraničné krajiny, aby boli aplikované nemecké politické rozhodnutia bez toho, aby ostatní ľudia voči tomu mohli namietať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Beata Pokšeptovič-Mejer v, petícii 204 2015.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 Bola som tu už v 2006, eh, keď som predkladala svoju petíciu. Eh, môj syn mal vtedy 7, eh, v 2007 som bola aj v Berlíne 2009, 2016 sme teraz a môj syn tu sedí vedľa mňa. Dnes má 17, je už vyšší ako ja. Takže Dámy a páni, podarilo sa mi e, ten môj boj s nemeckým Jugendamtom zvládnuť. E, to je známe, celá tá história, takže nebudem vás zaťažovať mojou e, historkou, ale musím povedať, že to bolo veľmi náročné, veľmi nákladné, veľmi dramatické, veľmi drastické. Pomohli mi moji rodinní príslušníci ktorí e, mi e, nielen finančne pomohli, ale aj rôznymi inými spôsobmi. Trvalo to takmer 10 rokov a nikto, vôbec nikto z politikov mi nepomohol. Práve naopak, politici z Nemecka e, práve sa snažili ma kriminalizovať zo strany médií. Takže už viac než 10 rokov sa tieto veci, ktoré sa dejú v súvislosti s Jugendamtom, avizujú v rôznych petíciách. Píšeme na Jugendamt, píšeme kdekoľvek a e, mm, je jasné, že takto to ďalej nejde. E, musí tu byť nejaká iná inštancia. Nikdy sme nemali e, šancu zvíťaziť nad Jugendamtom v Nemecku mnoho detí sa prakticky ukradne rodičom a ich počet neustále rastie. Je to veľmi dramatická situácia. E, my e, e, plačeme, sme bezmocní, Európa nič nerobí. Členské štáty Európskej únie padajú na kolena pred hegemóniou nemeckých orgánov. Petičný výbor je našou poslednou nádejou, poslednou nádejou nás, rodičov. A musíme povedať, že sme veľmi sklamaní, pretože doteraz nebolo dosiahnuté vôbec nič. A práve preto sa obraciam na vás, európskych politikov, s prozbou urobiť niečo pre Európu Európu, pre e, národy európske, pre občanov. E, ste zvolení zástupcovia ľudu a reagujte prosím na e, obavy rodičov. Tu sú právne nástroje článok 2, 3, 7 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Okrem toho nástroje ktorými Európska komisia môže Um, pôsobiť. Môže sa zasadiť 285 článok napríklad. To je ten príslušný článok e, e, zmluvy fungovania Európskej únie. Takže e, koniec slovám, začneme konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia petícia, petícia 436 z roku 2016 nie je prítomný predkladateľ ale nahradí ju Delfín Pagov. Ja som tu za daného, danú osobu, pán Otičlin. Z tejto petícii eh, chceme európskym inštitúciám povedať o systematickom nerešpektovaní zo strany rakúskych a nemeckých súdov, eh, pokiaľ ide o nariadenie z roku 2000 7 rady aj e, parlamentu, pokiaľ ide o notifikáciu a oznamovaniu e, členských štátov, pokiaľ ide o súdne rozhodnutia a ne, mimo súdne rozhodnutia, pokiaľ ide o e, občianske občianské aj obchodné právo. Rakúske súdy, nemecké súdy majú notifikovať prepačte, iba trošku pomalšie, nestíha sa to. pokiaľ ide toto nariadenie, ktoré spomínam, súdy v Rakúsku a v Nemecku majú notifikovať o svojich rozhodnutiach e, v jazyku, ktorému rozumie daná osoba, ktoré je to určené, alebo v oficiálnom jazyku e, tej krajiny, kde sa vyžaduje notifikácia alebo oznamenie. Naopak, rakúske a nemecké súdy notifikujú svoje rozhodnutia v Nemčine, danej osobe a to aj vtedy, keď daná osoba nie je e, ne, nemecká a nerozumie po nemecky. Nemecké a rakúske súdy, keď prekladajú svoje rozhodnutia pred notifikáciou, potom posielajú ďalšiu notifikáciu, e, kde vlastne musí e, daná osoba preplatiť náklady na preklad. Čiže konkrétne sa stáva v praxi následovné. Súdy v Rakúsku a v Nemecku notifikujú svoje rozhodnutia v Nemčine, Pošlu ich napríklad ľuďom, ktorí sú z Talianska a talianský občan zamietne túto notifikáciu na základe článku 8 nariadenia, Európskeho nariadenia 1393 eh, Roman 2007, pretože eh, nie je tam jazyk, nie je to napísané v jazyku, alebo nie je tam preklad do jazyka, ktorý by daná osoba, e, e, ktorá by rozumela, alebo ktorý by bol oficiálny jazyk v tej krajine, ktorá si vyžiadala oznámenie alebo notifikáciu. Rakúske, respektíve nemecké súdy potom preložia rozhodnutie do taliančiny a potom pošlu teda oznámenie, notifikáciu, častokrát tiež v Nemčine, e danej osobe a je tam napísané, že tá, táto osoba má preplatiť náklady na preklad. Alebo rakúske a nemecké súdy preložia svoje rozhodnutie do taliančiny priamo a pošlu potom oznámenie častokrát e, v Nemčine, aby táto osoba teda mala preplatiť, aby, aby, aby preplatila tieto náklady na preklad. Myslíme si, že toto všetko predstavuje nerešpektovanie a veľmi závažné nerešpektovanie zo strany rakúskych a nemeckých súdov voči nariadeniu 1393 2007. Muy bien. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Delfín ktorá zastupuje Ehm, združenie Enfanzo tež v petícii 452 2016. Bonjour. Je suis Delphine. Ďakujem pekne, ja som Delfín Pago. Zastupujem eh, organizáciu Deti rukojemníci Enfanzo Taš a vystupujem v mene tejto, tohto zrušenia. My chceme informovať eh, komisiu, že odkedy sme našu petíciu podali, dozvedeli sme sa o viacerých ďalších eh, udalostiach, kde sú rodičia šikanovaní alebo je im hrozené v danom prípade vyhrážané. E, a my teraz e, čo skoro budeme hovoriť o dvoch prípadoch e, takejto situácie, ktorú presne opisujeme v tej petícii. V prvom prípade ide o pani Dalery Šubisešky. Je to matka, ktorá bola nelegálne zbavená svojich rodičovských práv v Nemecku a potom jej bolo zabránené stretávať sa so svojimi doma deťmi a to od roku 2004. Nedávno bola odsudená zo strany súdu v Baden-Baden, aby zaplatila 6904 eur vo výživnom, vo výživnom do teraz nezaplatenom a teda každý mesiac má platiť ďalší vyše 300 e, eur po novom. Čiže keď sa to dokopy zrata, predáta na mesiac, je to viac ako 600 eur e, mesačne. Z hľadiska právneho e, ten rozsudok bol e, nepra- nepravoplatný a to z nasledovného dôvodu, alebo dôvodov. Poprvé, došlo k nedodržaniu e, nedodržaniu nariadenia 1393-2007 Európskeho parlamentu a Rady z 13. novembra 2007. Ten, toto nariadenie hovorí o notifikácii v členských e, štátoch, pokiaľ ide o súdne rozsudky alebo aj mimosúdne rozhodnutia v otázkach či už občianských alebo obchodných. Pani Šubiševský dostala list e, od e, súdu v Nemčine, čo je jazyk, ktorému ona nerozumie. Po druhé, potom čo si vyžiadala preklad v súlade s daným nariadením, E, preklad jej bol zaslaný a spolu s ním aj faktúra za daný preklad. Po tretie, tento e, list, ktorý bol čiastočne a zle preložený, súd je nakázal, alebo prikázal, aby všetky svoje príjmy mu nahlásila do troch týždňov. Po štvrté, s týmto listom pani Šubišešky takisto dostala aj ďalší list od súdu, E, z toho istého dňa, kde je napísané, alebo kde bola obvinená z toho, že nebola, že nedodržala e, určené lehoty a že odmietala spolupracovať. Na základe tohto bola ona odsudená a musela na základe toho zaplatiť, alebo odsudená bolo jej prikázané zaplatiť veľmi e, až fantaskné sumy. Potom po piaté bývalý manžel pani Šubiševský využil toto podvodné rozhodnutie vo svoj prospech. E, pokiaľ pani Šubišesky e, nebola dávala pozor, tak nebola by mohla dokázať tieto skutočnosti a mohli by sme si myslieť, že pani Šubišesky jednoducho zamietala alebo odmietala platiť e, výživné, ktoré pritom mala platiť. Je to ďalší prípad E, a mám ešte jeden e, prípad, ďalšie, e, ďalšiu situáciu. Tiež je to matka, ktorá má nízke príjmy v súčasnosti a ako každý rodič, ktorý sa ktorý oslovuje nás takýmito e, petíciami, mala problémy, pokiaľ ide o kontakty so svojimi deťmi. V poslednom období Jugendamt e, vyžiadal si od nej, aby platila vyživné, ktoré vyššie než sú jej e, príjmy alebo zdroje. E, a bolo tam povedané, že má diplomy, ktoré by jej mali umožniť e, za normálne okolnosti zarábať oveľa viac. A že na klade tohto Jugendamt e, nastavil výšku výživného, ktoré sa od nej vyžaduje. Už pomaličky, prosím, končíte. Čiže tu sme dali dva konkrétne príklady a tých príkladov by bolo oveľa viacej, kde nemecké inštitúcie kvôli európskemu rozho- rozhodnutiu príjma rozhodnutia, ktorá, ktoré sú na základe neakceptovateľných dôvodov príjmané a potom sa musia implementovať všade inde v Európskej únii v, v iných krajinách, tak aby sa obhajovali záujmy Nemecov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu predkladateľov petície v petícii 1021-2016 pani Karin Bachelier. Dobrý deň. Ja som matka malého dievčatka, má 12 rokov. Je to dievča franko-nemecké, francúzsko-nemecké, ale vychováva sa iba v Nemecku. Zakazujú mu hovoriť po francúzsku. Teraz som dostala e, rozhodnutie od Jugendamtu, kde je napísané, že ich mám kontaktovať pokiaľ ide o e, prevolenie na súd, pretože Nemecko vlastne chce zmeniť celú identitu môjho dieťaťa. Ona má e, moje meno, rovnako ako jej brat, ten žije so mnou, vo Francúzsku a chce dať e, vlastne jej meno novej ženy otca. Novej manželky otca. Ja som požiadal, e, požiadala e, francúzske orgány, ako toto prebieha vo Francúzsku. Takéto veci povedali, že to je v nesúlade s francúzským právom a pozeral som sa, že to je aj v nesúlade s európskym právom, pretože aj tam je e, E, dohovor o právach dieťaťa z New Yorku, tam je povedané, že treba chrániť identitu dieťaťa. Takže máme cerku, má 12 rokov a teraz e, sa táto identita môže zmeniť len preto, že to nemecká legislatíva umožňuje. Nám, mne konzulát e, teda povedal, že naozaj to nemecké právo umožňuje teda e, túto identitu môžeme ako keby vygumovať a pre mňa je to dvojitý problém, pretože ide o prepojenie e, matka, dcera. Toto sa snažíme poprieť. Tým pádom ja som ako keby nevlastná matka v úvodzovkách. A navyše dostala som aj e, list od súdu a tam je napísané, že súdkyňa, teda takto musím povedať najprv o tých postupoch. Tu žiadosť som dostala až po tom dokumente od Jugendam a tam je, bolo povedané, že moja e, dcera samostatná sa na nich obrátila. Ona má svojho vlastného advokáta. Ja som dostala od súdkyne e, list, kde je napísané, že okrem advokáta, ona je teda tá advokátka Fahrenbeinstein a mne nemôže povedať nikto, že to je teraz ona advokátka alebo právky, e, právnička toho dieťaťa, pretože to dieťa už má svojho právnika. Čiže vysvetľujú častokrát v prípade Weinstein, je to e, právnička alebo právnik toho dieťaťa, ale to nie je pravda. Dieťa už má právnika. Bolo povedané najprv, že e, dieťa si nemôže vybrať právnika, pokiaľ existuje e, nejaká dohoda medzi mne a otcom. Takže som alebo nejaký vzťah. A teda e, som veľmi sklamaná, očakávam, ako sa bude táto situácia ďalej vyvíjať. Ďalšia obava jurisdikčná pomoc alebo súdna pomoc. Ja som si ju vyžiadala, nedávno som dostala rozhodnutie zo súdu. Tam bolo povedané, že všetky dokumenty, ktoré som im poskytla, mám ich e, ešte aj preložiť. Takže som odpísala súdu, že nech oni zaplatia za tie preklady. Alebo teda pýtala som sa, čo, čo s tými nákladmi. Čiže tá súdna výpomoc, to presne znamená to, že ja nemám peniaze na takéto veci. Ďakujem veľmi pekne všetkým predkladateľom petícií. Teraz odovzdáme slovo e, nemeckým orgánom, ktoré bude zastupovať zástupca Jugendamtu e, Reinhard Hoffmann, ktorému týmto odovzdávam slova. Poprosila by som, aby vaš, e, vaše vystúpenie bolo čo najstručnejšie, lebo budeme musieť ešte potom prijať nejaké rozhodnutie ako výbor. Ja, Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vážené dámy a páni poslanci, ďakujem za pozvanie. Nie je to úplne jednoduché vzhľadom na tie mnohé výčitky, ktoré tu padli, argumentovať. Rád by som sa predstavil. Pracujem v jednom z týchto úradov Jugendamt, jednom z dvanástich v Berlíne. Tu na mape, keď sa to pozriete, je to na juhozápade mesta mm, asi 140 mm, mm, rôznych národností žije v našom okrsku. Tiež e, sa spomínal rozpočet 130 miliónov eur a celkovo máme 300 zamestnancov tie e, sporné e, konania o právo starostlivosti o dieťa poznám. Dlhé desaťročia som na Jugendamte a bol som aj zástupcom vedúceho dlhé roky. Krátko k štruktúre pomoci pre deti a mládež v Nemecku. Je to rozčlenené na tri roviny. Spolkové právo, sociálny zákonník 8, ktorý upravuje e, tieto záležitosti, a konkrétna realizácia je na 16 spolkových krajinách vzhľadom na federálnu štruktúru e, Spolkovej republiky Nemecko. A tieto Jugendamty, e, celkovo ich je okolo 600, tie zriaďujú lokálne eh, orgány. Samotný orgán má eh, dva, eh, dve kompon, dva komponenty, ale nechcem mm, sa dostávať do týchto podrobností, ktoré sú veľmi komplexné. Ide mi len o to, aby som vám objasnil, že miestne parlamenty sú veľmi úzko prepojené s prácou Jugendamtu, s prácou administratívy vplyvy tam a môžu eh, veľmi jasne zasahovať tento zákon o pomoci e, deťom a mládeži je zákonom, kde sú upravené právne e, záležitosti a nároky detí a mládeže, e, poradenstvo rodiny a tak ďalej. A ďalšie úlohy sú definované v zákone, napríklad danie dieťaťa do opatrovníckej starostlivosti a tak ďalej Starostlivosť o, o, o mládež má za úlohu podporovať mládež v jej vývoji. Ide tu o právo detí a mládeže na vývoj, na vzdelávanie, na výchovu prednostne rodičmi. E, našou úlohou je podporovať ich a chrániť deti pred nebezpečenstvami, e, rizikami a zhoršením ich e, podmienok života života. V zákone sa uvádza, a teda je, je centrom perspektíva toho chráneného dieťaťa. E, je to vlastne primárny punkt, podľa ktorého sa orientuje e, konanie zo strany e, štátu. Ide tu o ochranu dieťaťa, ktorá bola ešte raz vzhľadom na negatívne okolnosti v 2008 novelizovaná, upravená a Jugendamt je v prípade určitých negatívnych okolností v živote dieťaťa povinný e, konať. E, primárne právo rodičov na deti je upravené v tomto zákone. Jugendamt nemá žiadne možnosti zasahovať do tohto rodinného života. Zasahovať e, do tohto môžu len súdy. Je tam len jedna výnimka a síce ak je hroziace bezprostredné nebezpečenstvo, vtedy môže byť dieťa odňaté do náhradnej starostlivosti, ale e, e, rodinný súd to musí následne okamžite e, potvrdiť alebo zamietnúť tieto záležitosti sú upravené aj v paragrafe 16, 66 rodinného zákonníka. V zákone o starostlivosti o deti a mládež je upravená v paragrafe 15 starostlivosť o deti a mládež. V, e, úlohou teda Jugendamtu je sociálno-pedagogická podpora e, súdov e, pri výchove vzdelávaní rodičov v tomto procese rozvodu, kde sa berie na zreteľ celá komplexná komplexita a prípadu rozvodu. A ide o to nájsť vhodné riešenie e, medzi rodičmi pre budúcnosť dieťaťa. Ak sa, deťom, e, ak sa rodičom nedarí dohodnúť sa, je v popredí samozrejme záujem dieťaťa možno eh, eh, počuť eh, obe strany. Obe strany sú ale úplne nezávislé a úplne samostatné, pokiaľ ide o ich rozhodovanie. Takže nie sú tam žiadne ovplyvňovania medzi Jugendamtom a medzi súdmi. Pokiaľ ide o rodičovskú starostlivosť v prípade rozvodu, tam sa musia vyjasniť dva ústredné aspekty medzi e, rodičmi, e, kde e, bude sa bývať, navšteva predškolského zariadenia, školy a tak ďalej. Každý z týchto bodov môže skrývať v sebe potenciálny konflikt a vyvstáva s tým samozrejme mnoho otázok. Napríklad problematika zdravia je často veľmi závažná aj keď už rodičia našli e, často riešenia, niekedy si sa nevedia dohodnúť na tej zdravotnej starostlivosti o dieťa. E, na oboch stranách sa predpokladá vôľa a schopnosť komunikovať navzájom a spolupracovať navzájom. A čo je veľmi dôležité, byť tolerantný, e, to znamená pripustiť aj tú previazanosť na toho druhého rozvedeného partnera. Čiže žiaden rodič sa ne, nevylúčuje zvyšuje primárne. V asi 80 prípadov sa e, rodičom podarí nájsť spoločné riešenie. Odhadujem, ale nemám teraz aktuálne údaje k dispozícii, že 15 až 18 po e, poradenstva podpore vyriešia tieto problémy a nie koľko percent tam zostáva problémových a tie prípady sa vlečú celé roky a často nie je možné dopracovať sa k rozumnému riešeniu. V sporných prípadoch eh, Centru pre poradenstvo v Jugend Amte e, postupujeme tieto prípady a tí sa e, odborníci, psychológovia snažia dosiahnuť s rodičmi e, dobré riešenie. Rodinný súd môže v prípade konfliktu využiť aj iné nástroje a nariadiť iné riešenia, napríklad externú mediáciu, poradenstvo, iné druhy opatrovateľskej starostlivosti. V komplikovaných komplikovaných prípadoch sa vyžiadajú aj posudky. Tieto rôzne formy, ktoré som tu spomenul, slúžia na eh, veľmi podrobné preskúmanie toho, čo je pre dieťa to najlepšie. Eh, súd mm, si chce prostrednícom týchto možností urobiť lepší obraz o aktuálnej situácii dieťaťa eh, môže to dôjsť Mm, teda toto riešenie je možné aj na základe e, žiadosti rodičov, aby im bola poskytnutá pomoc zo strany odborníkov. povinnosť dopracovať sa k e, spoločnému jednotnému riešeniu naráža na hranice len vtedy, ak je ohrozené blaho dieťaťa, ak tam je nejaké násilie v hre námietka, rozpor. Je možné rozporovať e, určité nariadené opatrenie. E, toto možno na nadriadenom orgáne e, podať E, tam sa preskúma e, právo, platnosť a oprávnenosť, nie však iné dôvody. Ďalej je možné podať aj žiadosti ohľadne správania sa zamestnancov a účelnosti e, nimi navrhovaných riešení a tieto sťažnosti potom sú spracovávané v našej administratíve. Ak sa zistí nejaké narušenie, porušenie Eh, povinnosti, eh, nasledujú disciplinárne opatrenia. Eh, na výrok súdu možno na špecializovaných decenátoch rodinných súdov rozporovať. Včera som sa zúčastnil na seminári na tému cezhraničné konflikty týkajúce sa detí. 699 telefonických dotazov utečencov bolo do oktobra minulého roku. U nás 29 išlo o otázky opatrovateľskej náhradnej e, starostlivosti. Mm, väčšinou ide o prípady z Turecka, z USA, 58% EU, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, to sú tie najčastejšie krajiny. A potom ešte Rusko, Maroko a Tunisko medzi tými desiatimi najdôležitejšími, najčastejšími e, krajinami. Ide tam najmä o, únosy, respektíve strach z únosov detí, Hm, alebo o readmisné konania, že teda dieťa má byť eh, navrátené zo zahraničia späť do Nemecka. Eh, ide je to jasné, že tu ide o problémy, ktoré nemožno eh, ma nenazerať len z jedného aspektu. Sú to v podstate konflikty medzi rodičmi a nie konflikty medzi inštitúciami, ktoré sú tu smerodajné. V eh, niekoľkých prípadoch eh, sú tu naozaj konflikty enormne, eh, enormne veľké a to sa odrkadľuje a je projektované na príslušné inštitúcie a dotyční ich obvinujú z toho, že Jugendamt alebo súd je na vine. Často je to ultimatívne buď alebo a pritom sa opomínajú záujmy detí. Pri medzikultúrnych konfliktoch je pravdepodobnosť, e, že dôjde k nejakým nedorozumeniam e, oveľa väčšia. Ak sa, e, deti nedo, ak sa rodičia nedokážu dohodnúť, potom je riešenie zvonka často veľmi ťažké. To je ten základný problém a to sa týka nielen nemeckých rozvodov, ale aj medzikultúrnych. Často zažívame, že rodič, ktorého náhľad a názor nebol zohľadnený. Obvinuje všetky inštitúcie za to, že e, stroskotal. E, vedomé znevýhodňovanie špecifických skupín e, ľudí k takémuto niečomu nedochádza. Nikdy som takéto niečo vo svojej praxi ani nezažil, ale samozrejme, že chápem, že komplexnosť nemeckých konaní, tie jazykové bariéry, rôzne právne normy v jednotlivých spolkových krajinách môžu spôsobiť spôsobiť nedorozumenia, zlé interpretácie a môžu byť vykladané dokonca ako diskriminácia, ale po vecnej stránke to tak nie je. Sporné prípady sa často vlečú celé roky a, a um, idú cez viaceré súdne inštancie a niekedy dokonca končia až tu. Medzi nimi sa určite nachádzajú aj tragické prípady, kde my ako Jugendamt sme naozaj neurobili nič zlého, ale je nám všetko kladené za na, na zavinu. E, ehm, ide tam väčšinou len o nekompromisný prístup jednotlivcov. Ehm, e, ďalej sa často rodič obáva e, pripustiť starostlivosť druhého rodiča a zo strachu pred únosom dieťaťa, ale e, Hm, to je práve e, obrovský problém a osvetľujú to aj tie údaje, ktoré som vám uviedol. Chcem uvieť jeden príklad z praxe. E, nie je to reálny príklad, ale mm, je to príklad e, zostavený na základe viacerých možných prípadov. Situácia môže skalovať tým, že žena odmietne styk s dieťaťmi pre muža. Tento bojuje všetkými možnými spôsobmi, píše e-maily, posiela darčeky, počká ich na eh, školskom dvore a celé roky eh, vedie eh, súdne spory. Ale matka vlastne porušila svoje povinnosti tiež, pretože neumožnila mužovi styk s deťmi. Avšak keď niekto nespolupracuje, je to problém. Aj deti sa zjavne dobre cítia, nemajú žiadne problémy Správanie sa e, otca k matke e, posilňuje lojalitu detí k matke a vedie to k tomu v konečnom dôsledku, že deti otca úplne odmietajú nakoniec. Máme naozaj aj e, takéto tragické prípady, ale ak deti beriete vážne, treba to naozaj brať vážne, ak vás ubezpečia, že nechcú skutočne vidieť druhého rodiča. E, druhá možnosť, ktorá tam je, deti, e, že sú odňaté e, rodičovi Mm, a umiestnené v detskom domove, aby druhý rodič mal reálnu šancu sa s nimi vôbec stretnúť. A takéto e, zásahy v podstate tiež by nemali byť prípustné a v praxi by sme také niečo pravdepodobne asi ani neurobili. Medzi týmito e, rodičmi potom vzniká taký začarovaný kruh, jeden druhého obvinuje a e, zvonka sa na to len veľmi ťažko vplýva. Otec chce styk s deťmi, matka matka nie, beráni sa tomu a e, cíti sa ohrozená a e, otcom, teda bývalým e, manželom. No, táto situácia sa často priam nedá riešiť. Pritom ale národnosť zohráva skutočne len veľmi malú úlohu. Ide tu skutočne o E, to správanie sa rodičov e, jeden k druhému, na no ktoré, ako som povedal, my zvonka vplyv nemáme. E, tento týždeň som hovoril aj s sudcami na rodinných súdoch. Myslím si, že je dôležité, E, teda samozrejme je to problematické, sú to problémy a musíme e, e, si uvedomiť, že je potrebné posilniť aj medzikultúrnu kompetenciu našich odborníkov, aby sme dokázali tieto rôzne problémy riešiť, lepšie riešiť. Bolo by dobré aj podporovať medzinárodnú výmenu e, týchto odborných e, sudcov, aby spoznali organizačné štruktúry a princípy práce druhých e, súdov, súdov v iných krajinách a je aj dôležité si ozrejmiť tie jednotlivé termíny, ako sa kde interpretuje blaho dieťaťa, aké sú kde možnosti na podporu dobrého vývoja dieťaťa. Toto by bola konštruktívna cesta, ktorá by e, mohla byť nápomocná. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Yes. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo v tomto bode komisii a slovo má Margaret Twitt z e, úseku spravodlivosti. Margaret Tweet. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. K tejto veci e, prišlo na Jugendamt naozaj veľa vzťažností, alebo teda k e, fungovaniu Jugendamtu prišlo veľa petícií. My sme väčšinu z nich uzavreli a zaslali sme e, na väčšinu z nich aj odpovede. A <clears throat> to sa týka aj petícií, ktoré boli uzavreté pred 3-4 rokmi dozadu, takže neviem, prečo sú stále na zozname. Každopádne e, tu mm, vlastne už ide o, tu, tu ide o dospelých a ak hovorím o najlepších záujmoch, záujmoch dieťaťa a starostlivosti o dieťa, tak neviem, prečo hovoríme o prípadoch, ktoré sa týkajú dospelých. Tieto prípady e, sú vždy veľmi e, komplikované Toto sú, ako hovorím, vždy vážne prípady, ktoré treba posudzovať na individuálnej bázne a nik, nikdy nie je možné e, vytvoriť a navrhnúť riešenie, ktoré by vyhovalo všetkým prípadom a najlepší záujem dieťaťa je tu počas e, analýzy komisie e, primárny záujem, to od nás žiada legislatíva, zmluvy, ktorými sa riadíme a dnes bez e, toho, aby e, sme redukovali význam niektorých e, petícií, ktoré ešte neboli spracované, musím povedať, že zatiaľ sa nevyskytol prípad, ktorý by nás viedol k konaniu o porušení práva Európskej únie voči Nemecku a ja musím povedať, že korešpondencia medzi komisárkou Reding, v tom, časom, v tom čase teda ministrom Schröderom, priniesla dohodu o tom, že výbor PETI bude posúvať všetky sťažnosti priamo na Jugend, teda sťažnosti, ktoré sa týkajú tu, na e, vnútroštátny orgán vyšetrovania, aby ich bolo možné vyriešiť. Toto znova v širšom kontexte e, komplexu e, rodinných záležitostí a starostlivosti o dieťa je oblasť, ktorá vedie k mnohým problémom v mnohých krajinách a je treba napríklad e, skúmať otázku profesionalizácie služieb, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou detia. Jugendamt napríklad e, mm, nemá niekedy tie poznatky a špecifické skúsenosti, ktoré sú prítomné na nižšej úrovni. E, čiže je to skrátka centrálny orgán a podobná situácia je v iných krajinách. Takže tu ide o to, aby sme vytvorili justíciu ehm, pre deti, tak povediac. To je aj téza Rady Európy. A e, ide napríklad o to, že, e, pri, že v prípadoch sa vy, vypočuje aj názor dieťaťa, že by sa nemali stanovať arbitrárne vekové hranice. A že prioritizácia prípadov, v ktorých figurujú deti, by mala byť relatívne samozrejme vec. A toto spomenuli viacerí a fakt, že prípady trvajú tak dlho a na európskej úrovni by možno mohlo viac krajín prioritizovať tieto prípady. Ukazuje na to, že je to stále otázka, v ktorej sa dá urobiť viac. A my v komisii sme neboli veľmi spokojní s tým, že 7 prípadov, ktoré sa dostali sem na výbor petie ešte predmetom súdneho e, skúmania, vyšetrovania a e, súdneho sporu v príslušnej krajine, takže je skoro e, vyvodzovať nejaké závery. To, že niektoré z týchto prípadov napriek všetkému sú, je na zoznam, že tieto prípady sú na zozname, tak ide akoby pri tom prípade sú dávno uzavreté, tak ide o to, že dávame rodičom falošnú nádej, že sa ešte niečo v nich môže stať. A ja by som chcela ešte vyzvať kolegyne z, um, z odboru sociálnych záležitostí, ktoré by sa mohli vyjadriť v otázke zmeny mena. Ja by som sa vyjadrila k uplatňovaniu nariadenia Brusel 2, ktoré bolo dnes spomínané. spomínané. To je jeden z hlavných nástrojov, ktorý uh, sa spomína v tých petíciách popri popri e, dokument o výživnom a o starostlivosti dieťa. V Bruseli 2, e, keď sme vlastne navrhovali tento nástroj, tak sme sa snažili dohodnúť e, na tom, čo by vlastne tento nástroj mal robiť. Ide o nástroj na justičnú spoluprácu a v tomto komisia vlastne môže skúmať v jednotlivých prípadoch len aspekt príslušnosti, to znamená nájdenie správneho súdu alebo, uznáva, alebo proste otázka uznávania a vykonávania rozsudkov. Ale ako, som, ako sme povedali aj v minulosti a chcel by som to potvrdiť aj dnes, Reforma e, nariadenia Bruselu momentálne prebieha a minimálne niektoré z tých problémov, ktoré boli spomenuté aj dnes, znova opakovane mm, zo strany predkladateľov petície a členov výboru, e, tieto problémy alebo tieto záležitosti by sa mali v tejto reforme riešiť a napríklad, e, spomeniem len otázku vypočutia dieťaťa, v rámci konania, to je vec, ktorú skúmame v novej verzii nariadenia, teda e, chceme zabrániť tomu, aby v budúcnosti sa stalo, že dojde k odmietnutiu uznania rozsudku na základe toho, že v jednotlivých krajinách panujú rozdiely v tom, ako sa vedie konanie, aké štandardy sa uplatňujú pri vypoču- vypočúvaní detí a tiež trvanie konaní by v budúcnosti nemalo byť e, príliš e, dlhé, e, pretože všetci iste súhlasíme s tým, že je v najlepšom záujme dieťaťa, aby konanie bolo rýchle a efektívne. Takže, ako povedala už kolegyňa, my nevieme poskytnúť jednu odpoveď alebo jedno riešenie na všetky problémy, ktoré dnes boli spomenuté predkladateľmi petícií, ale myslím, že môžeme súhlasiť s tým, že v tejto prípade treba skúmať jeden po druhom prípad od prípadu individuálne a mali by sme vždy vynaložiť snahu, aby sme každému e, predkladateľovi petície poskytli, ako to povedať, presnú odpoveď, aby mal e, predstavu o tom, ako by bolo najlepšie postupovať v tomto prípade, či sa obrátiť na súdy v členskom štáte, alebo ísť na Európsky súd pro ľudské práva. Avšak, opakujem, nie je jedno riešenie, ktoré by sme teraz mohli ponúknuť a uspokojiť všetkých žiadateľov, všetkých predkladateľov petícií. Takže ja môžem len potvrdiť, že za našu, za našu stranu my budeme naďalej posudzovať každý jeden prípad individuálne. Posledná vec, myslím, že súhlasíme s niektorými e, a ich hodnotením toho, ako funguje Jugendamt, e, dnes zástupca Jugendamtu vysvetlil, ako to vlastne prebieha a mám pocit, že je treba zvyšovať e, povedomie o tom, ako fungujú európske nástroje, o ich pôsobnosti a o ich možnostiach, aby sme v budúcnosti sa vyhli akémukoľvek nedorozumeniu, zlému pochopeniu, respektíve aby ľudia nemali zbytočné nádeje. A potom je tu nariadenie Brusel 2 a jeho reforma, ktorá, ako som povedala, sa bude zameriavať na určité aspekty a je treba samozrejme pokračovať v komunikácii s orgánmi v členských štátoch, so sudcami, orgánmi na um, starostlivosť o detí, o tom, ako čo najlepšie zohľadniť záujmy dieťaťa, ako uplatňovať postupy, ktoré sú E, zakotvené v európskej legislatíve, konkrétne v e, Brusel 2 v nariadení o výživnom a e, v legislatíve o starostlivosti o deti. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela niečo povedať k tomu, k tej petícii pani Vašelie, ktorá sa netýka priamo otázok Jugendamtu, teda veci, o ktorých hovorili ostatní predkladateľa petícii aj, aj moja kolegyňa. Ide o možnosť zmeny mena a tu by som chcela na začiatku povedať, že ide o prípad, ktorý momentálne je predmetom súdneho ehm, konania, takže ťažko povedať, ehm, keď ťažko vyvodiť nejaký záver ešte predtým, než sa ehm, vlastne obavy predkladateľky petície naplňa. Ale predpokladajme, že sa naplňa, že nemecký súd rozhodne o tom, že jej dcéra E, že, že meno jej cery a priezvisko sa zmení na priezvisko otca, ktorý zase prevzal priezvisko svojej manželky, ale e, predkladateľ petície hovorí o tom, alebo teda protestuje a hovorí, že ale to je meno, prezvisko tej jeho novej manželky myslím, že som to spomenula, hovorí rečníčka, tlmočníci si tiež myslia, že to spomenula. Takže otec chce, aby sa táto jeho dcéra volala po jeho novej manželke, to je priezvisko, ktoré prevzal aj on. Myslím, že to je fakt. Dobre, k tomu ešte nedošlo. Ak k tomu by malo dôjsť a predkladateľka petície e, bude mať, právo, že je pra- bude mať pocit, že je právo bolo porušené, tak jediná možnosť, e, akú by sme mohli zvážiť, je e, odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu nemeckého súdu na nemeckej úrovni v rámci nemeckého poriadku, lebo ako ste vysvetlili v, aj vo svojej petícii, Európska únia nemá kompetencie v oblasti pridelovania alebo zmeny mien. Toto je výlučná právomoc členských štátov. Únia môže zasiahnuť len do tej miery, e, ak pridelenie alebo zmena mena mohla, e, ak, ak by mohla ovplyvňovať právo na slobodu pohybu. Čiže ak nesúhlasíte s potenciálnym rozhodnutím, ktoré ide proti vašim záujmom, tak sa môžete proti nemu odvolať a e, tvrdiť, že boli porušené práva, ktoré zakotvujú medzinárodné dohody, napríklad New Yorkský dohovor alebo Európsky dohovor o ľudských právach. Ak si myslíte, že e, takéto vaše právo, napríklad na rodinný život, bolo týmto porušené, môžete tiež požiadať nemecký súd o predbežné, predbežný rozsudok, e, alebo pardon, o, o žiadosť o e, posúdenie prípadu o zaslanie žiadosti na posunenie prípadu Európskemu súdu pre ľudské práva, pardon, nie Európskemu súdu, pričom e, môžete argumentovať, že sloboda pohybu vášho dieťaťa môže byť obmedzená, pretože vo Francúzsku možno tá zmena mena nebude uznaná. Je to jednoducho výsad do Francúzska, ktoré môže rozhodnúť, že ak sa zmení meno z Vašelie na Jurgens, či Francúzsko túto zmenu mena uzná. Ak by ju neuznalo, ak by to, to, to bolo tak, že Francúzsko neuzná túto zmenu priezviska, tak e, môžete e, tvrdiť, e, že slobodný pohyb vašej céry, keďže bude mať dve identity v rôznych členských štátoch, nebude umožnená. Takisto môžete, môžete argumentovať, že tu ide o možnú otázku, ale nehovorím, že je to tak, len hovorím, že by ste to mohli zvážiť že ide o princípy, ktoré skúmal Súdny dvor Európskej únie predtým, teda to je na jednej strane otázka slobody pohybu a na druhej strane princíp nediskriminácie na základe, na základe e, štátnej príslušnosti alebo národnosti. Čiže ak e, súd rozhodne, že vašu, vašej cére, vaša dcera, alebo teda otec môže zmeniť e, E, prezvisko vašej cery a prezvisko otca, ktoré on prevzal od svojej terajšej manželky, tak e, minimálne môžete tvrdiť, že e, no skrátka, ak nesúhlasíte, môžete sa proti tomu odvolať. V Nemecku môžete tvrdiť, že Nemecko má určité záväzky Tiež môžete požiadať, aby súd požiadal prejudiciálne konanie pred e, súdnym dvorom Európskej únie. To je všetko. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Máme ešte trocha času a preto by som chcela dať e, slovo trom poslankyňom a e, poslancom parlamentu na jednu minútu, lebo každý by chcel prehovoriť. Teda, pardon, potom dám po, jednej minúte každému predkladateľovi petícia a potom to uzavrieme. Takže najprv by sme dali slovo Enrikemu. Jednu minútu, ale naozaj budem musieť na tom trvať. In Deutschland ist in der Tat rechtlich schwierig und weder aus Sicht der betroffenen Eltern noch aus Sicht des Kindeswohls tragbar. Dobre, takže niekedy uh, záujmy dieťaťa nie sú uh, jednoducho viditeľné a ja som tieto prípady skúmal. Existuje tu predsa Zdá sa, existuje nejaký priestor, ktorý nie je dobre právne upravený, najmä pokiaľ ide o to, že deti sú umiestnené e, do zahraničia. Ehm, mnohí aj nemeckí rodičia žijú vo veľkej závislosti od tohto Jugendamtu. E, často sú pokiaľ ide o výživné e, deti, e, vlastne ako si hračkou v rukách e, rodičov a vymáhanie výživného je veľmi komplikované, najmä medzinárodne, pretože tam navyše je tento jazykový problém. Budeme musieť uzavrieť, lebo ináč sa nedostanú slovo všetci. Takže ďakujem, teraz dostane slovo pán Vujlan. Chcel by som požiadať zástupcu z Jugendamtu, aby sa vyjadril ešte k jednej veci, povedať to, ako je to s pomocou pri e, prekladoch e, pre e, rodičov, ktorých prvým jazykom nie je, materinským jazykom nie je Nemčina mm, veľmi jasne tu máme rozlišené, aké E, petície sú prípustné a ktoré nie sú. E, tá pôvodná e, petícia bola o žiadosti, že E, e, ten systém, mm, že systematicky sa takto postupuje, e, že sa znevýhodňujú v prípadoch starostlivosti o dieťa nemeckí rodičia. Ide o každú krajinu. Má Poľsko, mm, Spojené kráľovstvo, ďalšie krajiny. Všade možno nájsť to milné rozhodnutia, či je to v oblasti trestu, trestného práva alebo e, inde a tam to s tým odškodným skutočne je veľmi zlé. A teraz na jednu minútu pani Pitera. Mám uvage formálnu. Zauvažila... Ďakujem, pani predsednička. Mám tu oficiálnu žiadosť bola e, e, v sále kamera, ktorá ale filmovala len autorov petície a to je proti princípu neutrality voči všetkým stranám, e, pretože tu sa vypočula len jedna strana konfliktu a len jedna strana konfliktu, tak to môže na verejnosti prezentovať sa stanoviska. Ide aj tu o dobro dieťaťa, to som chcela opýtať. Ďakujem, mám otázku eh, na zástupcu Jugendam. Tu by ste hovorili, že súd mm, chce zistiť stanovisko Jugendamtu, ale máte nejakú štatistiku, v ktorých, v koľkých prípadoch eh, súdne rozhodnutie je rovnaké ako rozhodnutie Jugendamtu, alebo v koľkých je odlišné? Máte nejakú štatistiku? To je bolo veľmi zaujímavé eh, vidieť v koľkých prípadoch sú dá za pravdu Jugendamtu, respektíve kedy mu za pravdu nedá. Peter, na jednu minútu. Ďakujem pekne, bolo to správne poznamenané, že ide o to, že Rodičia sa hádajú, nie je možné e, spoločné riešenie. E, petícia aj, e, máme aj z iných krajín, než z Nemecka, zo Švajčiarska, z Dánska. A, a máme tu teraz veľmi komplikovanú otázku pred sebou rozlišovať, kde teda sme zodpovední, lebo je to európska problematika a kde nie. Dobré veci tu padli, vzdelávanie, ďalšie ďalšie vzdelávanie, e, medzinárodné výmeny medzi sudcami na týchto veciach by sme mali ďalej pracovať, aby sme e, sa snažili e, vyriešiť problémy autorov petície, ale nemali by sme vzbudzovať falošné nádeje. Ďakujem, pán Martans. Bolo tu povedané zo strany komisie, že e, sú nejaké petície, ktoré boli e, zatvorené, uzatvorené, ale keď sa otvorí, zatvorí petícia, to ešte neznamená, že problém je vyriešený. E, z hľadiska politického na to treba pamätať. A nejde o to o ktorých krajín sa to týka, či to je Španielsko, Francúzsko, veď predsa e, v každom prípade by sme sa k tým správali e, rovnako. Ide o tie skutočnosti, o tie skutky, nie o to, o akú krajinu e, tu ide. Tu nám tisícky petíci k tejto konkrétnej krajine, k tejto konkrétnej inštitúcii, tak preto sa venujeme tejto. A tu na bohužiaľ kolegovia vôbec nezodpovedali na otázky, ktoré sme tu my predložili. Že my sa pýtame veci, a odpovede tu nie sú zo strany Jugendamt. Vy, teda pani predsednička, neviem, či to chcete nejako ďalej, aký ďalší postup navrhujete. Ja by som prípadne mal e, návrh ďalšieho postupu, ak môžem teda povedať, stručne to skúsim povedať. E, máme tu prácu na skupine a potom e, zhodneme sa na istých e, presných otázkach. Môžeme dať tieto konkrétne otázky nemeckým orgánom e, a spýtať sa, aby nám tiež takto detailne odpovedali na tieto otázky, aby sme to mohli vyjasniť, aby sme to mohli vyjasniť aj tým ľuďom, ktorí sú autormi týchto petícií. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tiež na jednu minútu Leonora. Grazie, presidente. Anche io voglio... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A ja by som chcela zopakovať, že som nedostala odpovede na otázky, ktoré som položila, keď e, som mala e, priestor prehovoriť, teda zástupca tam to mi neodpovedal a preto si myslím, že je dôležité, aby sme zaslali otázky písomne alebo nejakým iným písomným postupom. Ja si myslím, že ak Solgerech je definovaný v legislatíve a je definovaná otázka únosu dieťaťa, tak tieto, alebo tak keby to bolo definované, tak by sme tieto otázky, tieto vlastne petície možno nedostávali. A tu apelom aj na komisiu, aby sme rozšírili skúmanie na systémové problémy, ktoré treba riešiť. Isté sú tu špecifické alebo individuálne prípady. A e, treba teda analyzovať aj systemické aspekty tohto problému. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty dám slovo zástupcovi Jugendamtu, aby sa reagoval, teda nemecký, nemecké orgány. A potom e, predkladateľa dve minúty, ale musíme to uzavrieť. Čiže musíte si vybrať jedného, ktorý prehovorí za vás všetkých na dve minúty. Dobre? Viacej času nemáme, takže Jugen dám to. Okay, ich mich ganz kurz Pokúsim sa byť staročný k tomu um, menu by som rád uh, spomenul. Diskutoval som to aj s uh, sudcami pre rodinné právo. Uh, ide o to vyriešiť otázku, aký význam to má pre dieťa a nejaký význam to má pre matku. Otázka je, či to dieťa viac patrí už k novej rodine, alebo či to dieťa môže svoju totožnosť vyjadriť ešte tým pôvodným eh, menom, ktoré malo. Eh, obe veci sú možné, to treba ale posúdiť eh, v každom jednom prípade, najmä z aspektu toho, čo je dobre pre dieťa k jazyku. Úradným jazykom v Nemecku je Nemčina a tak je to podobne upravené aj v iných krajinách, že majú svoj úradný jazyk, tak aj dostávame dokumenty z ostatných krajín a keď sa niekto obratí na súd pre rodinné záležitosti v Berlíne, e, tak e, je možné, že súd nechá vyhotoviť e, preklad a dať k dispozícii súdnych prekladateľov podnikateľov. Rozlišanie medzi e, Jugendamtom a súdom e, a tie čísla, ktoré ste požadovali, štatistiky o tom e, nie sú o tých rozhodnutiach, pretože Mm, to je vlastne skôr e, mm, situácia, stanovisko situácie, ktorá môže byť aj e, veľmi e, neutrálna a nemusí to byť hneď rozhodnutie o tom, aká priorita v tom ktorom prípade sa a kde kladie. Je to vlastne na rozhodnutí sudcu, ale rôzne názory sú mm, najmä, teda rôzne názory sa niekedy tiež stanú, že teda sudca nespokojný s výrokom Jugend a Vítam tu. Ďakujem. teraz na dve minúty dostane hovorca za všetkých predkladateľov petícií, takže si vyberte, kto to bude. Perfekto. Micro, por favor. Please. Bez mikrofónu, poprosím. Um, ja, hallo. Ich bin der Sohn von Beata Bogdanovic som synom eh, Petri Babčektoviču Maja a chcem e, povedať niekoľko slov k tomu, čo povedal pán e, Hoffman, ktorý povedal, e, že tie záujmy dieťaťa pri spore rodičov sa nezohľadňujú a že tam dochádza k rôznej interpretácii. Keď moja matka prišla so mnou v Nemecku, lebo zrazu sa náhle otec o mňa začal zaujímať, sa ma tam opýtal, kde chcem žiť a ja som viackrát povedal, že chcem žiť u svojej matky a so svojou matkou. A tak dlho sa ma pýtali, až e, kým som im e, vynerovaný nepovedal to, čo chceli e, počuť a síce, že mi je to jedno. A na to sa Amt rozhodol, že je v záujme dieťaťa žiť pri otcovi. Takže takto vznikajú tie milné a chybné interpretácie. Dobre, ďakujem pekne. My sme si vypočuli e, teda tie návrhy, ktoré tu zazneli. Ak súhlasíte, navrhujeme následovné pracovná skupina dokopy otázky a potom sa obratíme na nemecké orgány a vyžiadame si tam eh, vlastne eh, odpovede na tieto otázky, ktoré tu zazneli. Tak ako tam je pán Martins, my eh, teda nemáme v tomto možno právnu právomoc, ale môžeme to takto iniciatívne spraviť ako výbor pre petície v poriadku. E, takže ďakujem pekne. E, tým pádom to môžeme uzatvoriť, uzatvoriť a uzavrieť celé.